Ďakujeme pekne, pán Timmermans. A teraz pán González Pons, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás tu vítam v mene EPP, pán Timmermans. Dovolte mi, aby som vám oznámil, že tie hodnoty, ktoré ste mali vo svojom prejave, plne zdieľame. Európske krajiny si zároveň želajú spoločne chrániť tie práva a slobody, ktoré sú pre nás také dôležité, teda sloboda, rovnosť príležitostí, solidarita, rovnoprávnosť. Toto sú tie základné princípy, ktorých sa za žiadnu silu nemôžeme vzdať. A toto ste presne podali vo vašom prejave. Európa musí tieto základné práva dodržiavať aj pokiaľ ide o boj proti terorizmu a organizovanému zločinu a musíme využiť všetky príležitosti, ktoré sú k dispozícii v rámci pravidel právneho štátu, aby sme chránili tieto práva. A o to ide v Európskej únii. V Syrii aj v Iraku momentálne sú naozaj desiatky možno stovky Európanov vo funkcii teroristov. Mohli by sa vrátiť sem k nám a tu vraždiť, zabíjať. Čiže kladieme si otázku, aké opatrenia sa dajú prijať a aké príjmete vy, keď budete členmi komisie, pokiaľ ide o ochranu občanov proti terorizmu a organizovanému zločinu. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. Toto je iste jedna najdôležitejších otázok, ktorú musíme teraz riešiť ako medzinárodné spoločenstvo, nielen ako EÚ. Je naozaj znepokojivé, že niektorí z našich e, mladých, sú mladé generácie, e, že sa vydávajú do iných krajín, kde bojujú proti tým hodnotám, ktoré my ako Európania vyznávame. A potom sa vrátia a môžu byť priamo hrozbovať pre naše spoločnosti. Naozaj platí, že spoločnosti majú plné právo chrániť sa pred takýmto druhom terorizmu a musíme naozaj užšie spolupracovať ako krajiny, aby sme naozaj našli odpovede na túto priamu hrozbu pre našu bezpečnosť. Toto je naozaj skutočná hrozba existujúca pre bezpečnosť nás všetkých v Európe. Je to primárne samozrejme odpovednosťou členských štátov toto riešiť, ale pokiaľ ide o EÚ a pokiaľ ide o komisiu, Boj proti terorizmu nemôže byť zámienkou na porušovanie základných práv, ktoré chceme chrániť. V boji proti terorizmu musíme zabezpečiť to, že nebudeme obmedzovať základné práva, ktoré platia pre všetkých našich občanov. Keby sme robili kompromisy na úkor základných práv, tak by sme skrátka porušovali tie hodnoty, ktoré sa snažíme pred nihilistickými teroristami chrániť. Čiže boj proti terorizmu, toto je naša povinnosť, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby každá jedna inštitúcia, každý jeden členský štát EÚ dodržiavali princípy, ktoré sú zakotvené v charte a v zmluve o EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pán Pitela, nech sa páči. E Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som v mene SAD mojej skupiny vyjadril vďaku za naozaj majstrovské úvodné slovo, ktoré ste nám pred predniesli, pán Timmermans. To, čo ste povedali, poukazuje na to, že pokiaľ ide o občanov EÚ, že je tu určitý rozpor. Európsky projekt je v ohrození a potrebujeme väčšiu účasť občanov. Táto komisia by mala znova túto pyramidu postaviť z hlavy na nohy. Väčšia účasť z dola nahor Lisabonskej zmluve sa predsa uvádza, uvádza aj e, nový nástroj, e, nástroj ľudového referenda na také veľké témy ako právo na prácu, na vodu, na ochranu životného prostredia. Toto je naozaj vynikajúci nástroj, ktorý máme a môžeme využívať. Čiže ako chcete vy dostať tejto výzve, ako chce nová komisia byť príspevkom k využívaniu e, tohto nástroja a na ukončenie tohto rozporu, ktorý prevláda. Ďakujem pekne za otázku. Ja sám som v rozhovoroch a rokovaniach o Lisabonskej zmluve načrtol iniciatívu zaviesť takéto ľudové referendum, pretože má naozaj veľmi osobitný význam. Za ostatné roky sme videli, že komisia reagovala spôsobom, ktorý ja dobre chápem, ale spôsobom, ktorý sa dá vnímať ako taký čisto juristický. No a takáto iniciatíva bola zavedená nie z juristických správnych dôvodov. A preto by som navrhoval, aby sme konali politickejšie, pokiaľ ide o takéto občianské iniciatívy. Pre komisiu je podľa mňa veľmi dôležité vnímať tieto iniciatívy ako politické. Toto je dôležité. Áno, v zmluve je to uvedené a je potrebné dodržiavať to, čo je uvedené v zmluve, pretože touto sa musíme riadiť, sme ňou viazaní, ale zároveň pre nás vystáva možnosť viesť politickú diskusiu o načrtnutých otázkach, keď je otázky bezpečnosti, iniciatívy komisie alebo parlamentu, keď je tu medzi občanmi vôľa diskutovať o takýchto témach, tak by sme mali o takýchto témach diskutovať spolu s občanmi. Nielen tu v Bruseli, ale s ľuďmi v členských štátoch, ktorí sa tiež možno chcú setnúť s komisármi, ktorí tiež chcú byť v kontakte a to priamo s Európskym parlamentom. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Van Dálen, nech sa páči. Mnoho občanov kritizuje Európu a no to aj na účasti na európskych voľ, e, voľbách, kde <laughs> došlo k výraznému poklesu. A inštitúcie Európy nie sú veľmi oblúbené okrem dotácií a zdá sa, že ľudia hovoria, že Európa nám predpisuje veľa predpisov. Kto iný ako, EU, e, ako komisár zodpovedný za legislatívu môže túto iritáciu premeniť na inštitúciu inšpiráciu, ako dokážete znížiť reguláciu, zbytočné regulovanie a zvýšiť efektívnosť Európy. Ako chcete e, dosiahnuť zjednodušenie postupov, lepšie využívanie peňazí, aké prostriedky použijete na to, aby efektívnejšie Európa fungovala a aby sa z iritácie stala inšpirácia. Pán e, Timmermans, ďakujem vám za vašu otázku. Keď sme minulý rok okolo tohto času e, boli so mnou v Kieve, tak by ste videli na Majdane, ako Európa inšpiruje. Európa je pre mnohí milióny Európanov ešte stále zdrojom inšpirácie. Takže nechyba nám inšpirácia, ale súčasne máte pravdu v tom, keď hovoríte, že Európa aj irituje, že má nedostatky pri e, vypracovaní legislatívy a jej presadzovaní. A to ja sám nedokážem vyriešiť, na to potrebujem aj parlament. Ja ako komisár môžem naznačiť, čo budeme robiť, a na, len na to potrebujem aj parlament. Chcem, aby parlament bol seriózne zapojený do posudzovania vplyvu. Ja chcem, aby sme spolu presvedčili radu, že aj rada má robiť posúdenie vplyvu predpisov, ktoré e, sa prijímajú. A ja chcem, aby sme veľmi rýchlo pomohli malým podnikom, samostatne zárobkovočeným osobám, aby títo ľudia, keď sa ich opýtate, čo si myslíte o Európe, nepovedali, že má E, zaťažuje, znepokojuje. Nie, mali by sme túto záťaž znížiť, aby sme otvorili priestor pre podnikateľstvo. Napríklad, zoberme si pekárenstvo. V tej krajine, kde, ktorú ja najlepšie poznám, robilo ministerstvo hospodárstva analýzu. Taký malý podnik ktorý e, dostane úľavu, maličkú úľavu z administratívnej záťaže, dokáže zamestnať viac ľudí. A ak by sme to spravili v Európe, celej Európe by sme vytvorili e, vyrobili viac pracovných príležitostí. 85 Európanov už pracuje v malých a stredných podnikoch. Thank you, chair. Pani Intveld, ďakujem pekne, pán predseda. Vítam tu pána Timmermansa. Skupina ALDE víta novú inovatívnu organizáciu komisie s kabinetom podpredsedov ale niektorí kandidáti avizovali, že ten nový dôvestový systém nebudú akceptovať. Čiže aké právomoci máte my k dispozícii ako podpredseda, pri podpredseda, aby ste zdisciplinovali ostatných, podpredsed, ostatných e, komisárov? Nemyslíte si, že bejte skutočných právomocí e, bude Junckerová komisia mŕtva už od samotného začiatku? No a pre nás sú veľmi dôležité naše kľúčové európske hodnoty tak ako pre vás. A v takomto fanatickom svete by EÚ mala reagovať tak, že našu demokraciu a základné práva ešte viac podporíme. Vy ste hovorili o základných eh, právach, ale eh, vy tam máte takú, um, takú výhradu, keď hovoríte o ústavnej eh, a kultúrnej diverzite. Znamená to, že budete porušovať porušovanie ľudských práv, základných slobod v hľadisku nejakých kultúrnych rozdielov, čiže ste, pochodní, ste ochotní v mene národných tradícií sa vzdať dodržiavania takýchto základných slobod? Čiže budete za každej situácie zastávať práva našich občanov, alebo nie? To je moja otázka. Ďakujem. Mne sa páčia takéto otázky, pani Infeld, veľmi. Dovolte mi, aby som začal tou druhou časťou vašej otázky, lebo ju považujem za veľmi podstatnú. Ja sa budem snažiť spolupracovať s každým jedným v Európe, ktorému bude udržiavanie základných práv. Chcem vytvoriť takú istú sieť, sieť inštitúcií, ktoré sa budú navzájom podporovať, chcem úzko spolupracovať s Radou Európy, rovnako aj s Agentúrou pre základné práva, s Benátským výborom a s aktivistami pre ľudské práva v mimovládnych organizáciách. A istotne e, sa nevzdám, neuhnem, pokiaľ ide o základné práva. Žiaden kultúrny dôvod, žiaden kultúrny kontext neopostatňuje porušovanie ľudských práv a každý jeden členský štát EÚ predsa podpísal chartu. Tú chartu schválil Európsky parlament a všetky členské štáty. Čiže čo môžem robiť ja? Ja môžem len každú krajinu upozorňovať na povinnosti, e, ktoré na seba vzali. Ja využijem každý nástroj, ktorý komisia bude v dispozícii, aby som toto využil, aby som presadzoval tie pravidlá, ku ktorým sa členské štáty same zaviazali. A pokiaľ ide o organizáciu komisie, tú novú, nebojte sa, uh, my zabezpečíme, aby sa komisia zameriavala na priority, ktoré pán Juncker e, stanovil a ktoré schválila aj väčšina tejto snemovne. Zabezpečíme, aby organizácia komisie nám umožnila sústrediť sa na tie zásadné otázky, ktoré musíme riešiť. Áno, zmluva je základom a zmluva e, dáva komisii a komisárom príslušnú komisiu a e, príslušnú funkciu, ale predseda komisie má možnosť sám si zvoliť organizáciu komisie a my som to urobil tak, aby sme mohli lepšie dosahovať tie priority, ktoré sú stanovené. Takže e, nebojte sa, o toto je postarané. Ďakujem pekne. A teraz pani Cimer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Timmermans, ja som eh, pochopil, že sa nechcete nejako skrývať, eh, že chcete byť naozaj pravou rukou eh, pána Junkera, ale nebolo by lepšie, aby ste boli ľavou rukou, lebo v takomto prípade by bolo skôr možné očakávať, že to, čo požadujete od členských štátov, že to budete uplatňovať aj eh, pokiaľ ide o komisiu, eh, krizový manažment, politika trojky, úspory a tak ďalej. Toto všetko eh, viedlo k porušovaniu ľudských práv a charty základných práv EÚ. Čiže ako chcete zamedziť a urobíte to, aby sa, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvov právnych aktov a politik, aby sa nedialo už do budúcna takéto porušovanie základných práv. To je moja prvá otázka. A druhá otázka. Ako to bude s dialogom s danými parlamentami. Ako chcete touto formou prispieť k tomu, aby ochota členských štátov bola vyššia, pokiaľ ide o tie avizované investičné programy vo veľkom, aby naozaj boli aj náležite financované? Ďakujem, nech sa páči. Nuž, my tieto základné práva hájiť budeme. Budeme to robiť nielen v členských štátoch, ale aj v európskych inštitúciách. A možno ste už počuli, že predseda komisie Juncker v svojom dokumente prislúbil, že sa postará o to, aby pri nových opatreniach bol lepšie zohľadnený sociálny komponent. Pre nás to naozaj veľmi dôležité zabezpečiť, aby sociálne dopady nových opatrení boli za každým zohľadnené, keď sa tie opatrenia schvaľujú. Toto prislúbil pán Juncker a my sa toho budeme naozaj držať. Pokiaľ ide o dialog s národnými parlamentami, No už eh, myslím si, že je potrebné mobilizovať prostriedky odtiaľ, kde sú k dispozícii, tak aby sme mohli investovať do európskeho hospodárstva, aby sme znova mali viac pracovných miest, aby tu bola nová nádej pre európsku populáciu, ktorá naozaj mnoho trpela v dôsledku tejto krízy. A myslím si, a avizoval to aj pán Juncker, Týka sa to nášho rozpočtu, týka sa to e, národných rozpočtov, týka sa to investícií Európskej investičnej banky. Toto sú veci, do ktorých sa pustíme. A myslím, že sa nám to aj podarí, pretože hospodárstvo, ako povedal aj kolega Dombrovský včera, hospodárstvo naozaj teraz potrebuje investície a my sa o to aj postaráme, som o tom plne presvedčený. Ďakujem. Teraz pán Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Timmermans, po Fransku ste ešte nehovorili, takže vám dám túto možnosť. Začal by som takom, takým citátom. Máme teda e, momentálne svet, e, kedy dochádza k obrovskej delegurácii, kde prevláda naozaj liberalizmus. E, a mňa by zaujímalo, ako je to s better regulation z dvoch hľadíc. Poprvé, vy ste sa vyjadrili proti fiskálnej harmonizácii, pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osob. Máme 28 režimov zdaňovania pre podniky ale tie nadnárodné eh, spoločnosti akoby prevládali nad demokraciou, čiže neurobili ste na to chybu, keď ste sa vyjadrili proti takéto harmonizácii. A potom ďalšia vec, ISDS, eh, toto je mechanizmus, ktorý je súčasťou obchodných dohôd. Ide o nástroj, eh, ktorý má členské štáty odradiť od regulácie, takže myslíte si, že toto je dobrá súčasť tej agendy v rámci Better Regulation? Pán Timmermans, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, My môžeme hovoriť aj našim lokálnym dialektom, keby ste chceli, aj ja, aj pán predseda. Pokiaľ ide o tú daňovú harmonizáciu, nuž, no ja tu vidím určité obmedzenia v rámci zmluvy. Komisia môže spraviť návrhy, návrhy vychádzajúce zo zmluvy, nemôže zachádzať nad rámec zmluvy. ak vy navrhujete zmeny v zmluve, v poriadku, môžeme to urobiť neskôr. Komisia potom môže vychádzať e, z aktuálnej zmluvy, samozrejme. No a práve z toho dôvodu nemám pocit, že by EÚ mala právomoc v tejto oblasti, o ktorej ste vy hovorili. No a pokiaľ ide o prístup k súdom, myslím si, že kolegyňa Jorová bola v tomto veľmi jasná a jednoznačná. A myslím si, že aj ďalší komisári, respektíve kandidáti na komisárov, ktorým ste položili túto otázku, že skratka nemôžeme práva európskych občanov na nápravu na súdoch obmedzovať v prípadoch nejakého konfliktu. Takže ja tu nevidím možnosť v rámci zmluv nejako obmedziť prístup k súdom v porovnaní s súčasnou situáciou. Takže v rokovaniach, ktoré prebehnú s ďalšími krajinami, najmä teda z EÚ, toto bude jedna z vecí, ktorú bude potrebovať držať a budeme na tom trvať zo strany EÚ. Ďakujeme. Teraz pán Borelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vy máte na starosti lepšiu reguláciu a tiež máte za úlohu lepšie koordinovať otázky vnútra a bezpečnosti. Nás však znepokojuje to, že veľká časť európskych prostriedkov bohužiaľ končí vo vreckách organizovaného zločinu. A preto sa chcem spýtať, ako chcete postupovať, aké konkrétne iniciatívy máte v pláne uplatniť, pokiaľ ide o vaše portfólio, tak aby finančné toky z Bruselu už nemohli dostávať jednotlivci a organizácie, ktoré sú činné v organizovanom zločine. Ďakujem pekne. No, európske inštitúcie musia preziať svoj odpovednosti, keď na európskej úrovni padajú rozhodnutia, ktoré majú dopady v členských štátoch. Pokiaľ ide o prostriedky EÚ, o ktorých ste vyhovorili, pán Borelli, Nuž v prípade týchto prostriedkov je však diel zodpovednosti aj u členských štátov. Niekedy to nie sú centrálne orgány štátnej správy, ale tie nižšie umiestnené v hierarchii, konkrétne orgány miest a obcí alebo regiónov. Čiže musíme naozaj preciznejšie pracovať a musíme užšie spolupracovať s členskými krajinami tak, aby sme si mohli byť naozaj istí, že tieto prostriedky sa využijú na tie účely, na ktoré boli určené v členských štátoch. Momentálne možno príliš veľa ponechávame v rukách členských štátov. A ja osobne si myslím, že toto je spoločná odpovednosť členských štátov, európskych inštitúcií, povinnosť, ktorú máme z očí voči občanom, ktorí za nimi poplatníkmi, ktorí vlastne prispievajú k týmto prostriedkom. Takže je dôležité spoločne aj so súdnym dvorom situáciu riešiť, aby sme lepšie do budúcna vedeli, kam tie peniaze v členských štátoch naozaj končia. Ďakujem pekne. A teraz pani Hübner. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kandidát, vy ste hovorili, že ďalší rok predložíte medziinstitucionálnu dohodu o lepšej právnej regulácii. A možno viete, že v roku 2003 tri inštitúcie rozhodli, že sa zlepší koordinácia legislatívnej práce presne tou um, medzinštitucionálnou dohodou a tiež pokiaľ ide o zmluvu, tam máme článok 17, týka sa legislatívneho programovania. No a medzinštitucionálna dohoda zatiaľ bohužiaľ nebola využívaná zo strany Európskej komisie, takže uh, ja by som povedala, že iste občania od nás očakávajú lepšiu spoluprácu, efektívnejšiu spoluprácu. No a ak máme nejaké spoločné legislatívne programovanie a medzištátnu dohodu, tak e, potom tá forma spolupráce už bude raz a navždy daná a budeme sa môcť venovať meritu veci. Čiže plánujete nejakú úplne novú dohodu medzi inštitúciami, pokiaľ ide o legislatívne programovanie? Alebo chcete aktualizovať ten dokument z roku 2003? a doplniť tam túto novú dimenziu legislatívneho programovania, alebo ako si to predstavujete. A ešte ďalšia otázka. Myslíte si, že rada je pripravená? A prosím, odpovedte, odpovedzte po polsky. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem bardzo, hovorí pán predseda. Ďakujem, hovorí aj pán Timmermans, ale to je asi všetko, čo viem po polsky. Takže bohužiaľ mrzí ma, že neviem po polsky, ale mal by som, keďže pred 70 rokmi moju krajinu oslobodili práve polskí vojaci, mal by som, mrzí ma to, že neviem. No ale teraz konkrétna odpoveď na vašu otázku. Čo zamýšľam? Ako si to predstavujem? better regulation, lepšiu reguláciu a lepšie zákonodárstvo. No, spustil by som dialog s Európskym parlamentom, pretože Európsky parlament príjma kroky v tomto smere, napríklad eh, vlastné posudzovanie vplyvov, čo je naozaj prínosné pre nový a lepší systém. No a potom spoločne sa budeme musieť obraviť, obrátiť pardon, na radu, lebo tam ešte bude potrebné veľa presiečať tak i aj rada išla týmto smerom, ktorý sme sa my vydali. Ja si myslím, že toto je dôležité, pretože momentálne nám ide kontrola a príprava legislatívy na začiatku, ale ako náhle sa legislatíva e, posunie ďalej, je to asi jedinečný postup, myslím, že nikdy na svete nemajú e, dve čítania a dvoch spoluzakonodárcov, rada má e, členov, ktorí doma sú exekutívcami, u nás sú legislatívcami v Európe, v EÚ. Takže sú tu naozaj iné prvky, iné elementy ako národnej úrovni a to je potrebné zohľadniť ale sú tu určité pochybnosti o tom, ako sa veci dejú, o tom, ako je to s našimi e, dopadovými štúdiami, ako je to s tými expertnými skupinami, ako je to so zapojením národných parlamentov a tak ďalej. Ja chcem byť parlamentom parlamentu, e, partnerom parlamentu, pardon, aby ten systém bol lepší, funkčnejší, efektívnejší. Takže ak sa dá urobiť presné zmeny v dialogu s parlamentom v rámci existujúceho systému v poriadku, ale spustíme dialog, čo možno najskôr, tak, aby sme zapčuli, že to, čo chcú parlament a komisia, že toto si osvojí aj rada, alebo musíme naozaj e, dostať aj radu na jednu loď. Ďakujem. Ďakujem, pán e, Timmermans a teraz pani Breso. Takže, vážený pán budúci podpredseda, máte veľmi široké portfólio a majú jasné odhodlanie lepšie regulovať, ako môžete zaručiť, že táto celá debata o budúcnosti Európy nestráti nestratí svoju zacielenosť? Keď začnete skúmať ten potenciál existujúcich zmluv v prvom kroku a druhý krok bude ich revízia, je to primerané? Je to to, čo potrebujeme? Ako zabezpečíme, zaručíme, že že, zmluva o, že to bude dobrá zmluva o stabilite a o riadení. Teda ako vidíte prepojenie týchto dvoch krokov? Bolo to niekoľko otázok, ktoré ste zabalili do jednej. Ja si myslím, že ešte sme nevyčerpali potenciál Lisabonskej zmluvy Myslím si, že je tam ešte veľa vecí, ktoré by sa dali lepšie robiť a využívať. A keď budeme mať istotu, že sme vyťažili celý potenciál, tak potom môžeme mať ďalšiu debatu, debatu o revízii zmluvy. A ja nechcem, aby sa veci v tejto etape e, umelo urychlovali. Ja chcem, aby sme postupovali racionálne, než urobíme veľké zmeny zmluvy. V minulosti sme sa veľmi ponáhľali, chceli sme veľké zmeny a nepodarilo sa to. Nezískali sme každého na našu stranu. Zoberme si len Holandsko ako sa, sa, ako sa správalo, čo ma teda veľmi mrzelo. Ja si myslím ale, že musíme začať. Začať tým, že využijeme v plnej, plný potenciál existujúcich zmluv, pretože tam sú ešte určité slabé miesta. Pokiaľ ide o integráciu a fiskálny kompakt, tak fiskálny kompakt by nemal predstavovať veľký problém a nemal by byť problém jeho zapracovanie do rámca zmluvy Otázka znie podľa mňa tak, že či zni- musíme zmeniť zmluvu, aby sme to spravili. V svojej písomnej odpovedi ste povedali, že sa postaráte o to, aby každý návrh komisie dodržiava zásadu subsidiarity a proporcionality, ako aj chartu základných ľudských práv. Môžete vy zaručiť, že každý návrh bude tiež v súlade aj so zdravým rozumom? pretože zdravý rozum a rovnováha sú zásadné pre efektívne riešenia, ktoré sú dobre nuancované, najmä v takých citlivých oblastiach, ako je migrácia, azyl, spravodlivosť. Čo chcete začať? Aké iniciatívy, aby ste znovu nastolili dôveru a rovnováhu, aby e, občania mali nás, e, pocit, že Európa poskytuje e, nielen slobody, ale chráni aj základné práva, že nielen chráni práva, ale že je aj spravodlivá. A prosím, keď budete teraz odpovedať nie v jorkšírskom dialekte, to určite nie, to vás môžem ubezpečiť. Ako viete, tá krajina, ktorú vy poznáte najlepšie, je e, kolískou zdravého rozumu. A keď sledujem politickú debatu vo vašej krajine, tak neviem, či sú všetci ešte obdarení e, tým, čo máte v kolíske. Ako viete, ja som veľmi pragmatická osoba. Ja nechcem byť ideologický, ale vy ste povedali, o, hovorili o jednej veľmi základnej otázke. To bude to najťažšie, ktorý musí táto komisia, tento parlament, členské štáty vyriešiť v najbližšom období. Naše spoločnosti sú priamo ohrozené ľuďmi, ktorí sa niekedy narodili u nás, ale pritom chcú zničiť našu základnú štruktúru. Sú to ľudia, ktorí nechcú, aby ženy mali rovnaké práva, aby sme nemali rovnaké práva pre príslušníkov LGBT. Sú to tí ľudia, ktorí nechcú, aby sme správovali spoločnosti tak, ako to robíme. To znamená, musíme sa chrániť pred vonkajšími hrozbami. A keď to robíme, musíme mať istotu, že to robíme tak, že neporušujeme naše vlastné základné práva. Myslím si, že je naivné myslieť si, že bezpečnosť sa dá získať len tým, že sa pozeráte na základné práva. My nemôžeme eh, chrániť základné ľudské práva a súčasne zabezpečiť to, čo chceme poskytnúť našim občanom ako primárna úloha. To je bezpečnosť. A musíme mať dialog s členskými štátmi o tom, ako to najlepšie zabezpečíme, aby sme rešpektovali základné práva a súčasne sa naši občania cítili bezpečne doma, na uliciach, na pracovisku, v škole. Ďakujem. A teraz pán Kavada. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja teda znova využijem možnosť hovoriť po francúzsky, alebo dať vám možnosť hovoriť po francúzsky, ako povedal pán Lambert. Európsky e, projekt, e, s ním je to ako s láskou. Aj tu je potrebné veci dokazovať. E, členské štáty, konkrétne jeden, trikrát za 4 roky porušil európske zmluvy, pokiaľ ide o slobodu médií. Došlo k uzavretiu jednej rozhľadcovej stanice vzhľadom na reportáže nenaklonené vláde, nedávna perkvizícia v štyroch mimovládnych organizáciách, vzhľadom na e, pomoc z Norska, keby Norsko bolo nejakou imperialistickou mocnosťou, ktorá sa snaží e, Maďarsko e, invadovať, potom zväčšie zdaňovanie nemaďarských podnikov a potom po štvrté reforma spravodlivosti, plne spolitizovaná, s cieľom neutralizovať ústavný súd. Čiže moja otázka je jednoduchá. Myslím, že situácia v Maďarsku je systematickým porušovaním pravidiel e, základných práv EÚ alebo ako využijete, ako využijete existujúce nástroje, konkrétne článok 7 na riešenie tejto situácie. Ďakujem pekne, toto je otázka, za ktorú pekne ďakujem. Za posledné roky e, to tu stále rezonuje, situácia v Maďarsku a tak ďalej, je to tak. No a pokiaľ ide Európsku komisiu, my sme sa snažili v dialogu s krajinou veci riešiť. A ja vás chcem ubezpečiť, že pokiaľ ide o Maďarsko, ale aj iné členské štáty, že ja budem uplatňovať prístup naozaj zaangažovaný, teda že pôjde o diskusiu, aby sme hľadali riešenia, presné riešenia presných problémov v dialogu s členskými krajinami, ktorých sa to bude týkať. Ale nebudem váhať ani využiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii komisia, aby som zabezpečil dodržiavanie a to plné, úplné dodržiavanie zmluv a ustanovení, ktoré sa zaviazali dodržiavať všetky členské štáty. Čiže komisia využije všetky nástroje, urobí všetky opatrenia, aby zabezpečila úplné uplatňovanie povinností, ktoré priamo vyplývajú zo zmluv a ďalších dokumentov, ktoré sa týkajú základných práv všetkých našich občanov. Každý jeden európsky občan má právo na úplné dodržiavanie svojich práv vo všetkých členských štátoch EÚ. Teraz pán Chrysogonos. Pán predseda, na, kandidát na post predsedu Charta základných práv. Vlastne trojka prišla e, s úspornými opatreniami do Grécka a tie porušujú základné práva, ktoré sú ustanovené v Charte základných práv tieto úsporné opatrenia nanútené trojkou nie sú v súlade s chartou základných práv a pritom trojka chce ešte priniesť viac bolesti, viac takýchto opatrení. Keď som sa pýtal kandidáta Katajnenta na to, tak povedal, že základné práva sa neplatia, keď ide o program úsporných opatrení. Ja sa chcem spýtať, keď komisia vystupuje ako člen trojky, tak je viazaná v chartou základných práv a chcete prijať opatrenia, ktoré prinútia Grécko dodržiavať ustanovenia charty základných práv? Najprv dovolte, aby som povedal, že keď sa pozriete na situáciu v Grécku dnes, tak je to takmer zázrak, ako sa Grécku podarilo prekonať najhoršie problémy krízy. A pravdepodobne sa dohodlo medzi Gréckom a Trojkou niečo, čo malo pozitívny dopad na stav hospodárstva v Grécku. Pravda je, že to naozaj stalo veľa obetí mnohých Grékov, tých, ktorí stratili svoju prácu, niekedy strechu nad hlavou, majetok. Áno, mnohí ľudia v Grécku trpia, ale plán, ktorý pripravila Trojka v koordinácii s greckou vládou, vychádza zo zmluv a vychádza zo spoločenstva zákonov a z toho, na čom stojí grecká spoločnosť. A novozvolený predseda komisie povedal, že v budúcich opatreniach, ktoré príjme Európska únia, treba vždy podrobne analyzovať aj sociálny dopad opatrení pri štruktúrálnych reformách. To je zásadná vec, ale nešiel by som tak ďaleko, že by som povedal, že Trojka alebo Grécko porušili základné práva tým, že nadiktovali, odsúhlasili pre Grécko reformný balíček. Chcem ale jasne povedať, že charta je niečo, čo podpísali všetky členské štáty, platí pre všetky členské štáty a všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem. A teraz pán Terry Cabras. Pán Timmermans, už sa tu povedalo, že európske bohatstvo má vychádzať slavne z ochrany základných práv, ale vieme, že na niektoré sa zabúda alebo sa zanedbávajú. Vidíme to napríklad pri veľmi základnom práve, práve na nediskrimináciu a vidíme to pri aktívnom používaní materčiny, čo je jedným z najväčších bohatstiev Európy. To je multilingvalizmus a vidíme, že to nedostatočne chránia štáty EÚ Chcel by som povedať, že ja som minulý rok e, e, skončil e, v PEN International svoju funkciu predsedu vý, výro, výboru pre multilingvalizmus. Tam sme prijali vyhlásenie Hieronima o jazykových právach. Ako viete, jazyky, jazykové práva sú veľmi dôležité a často porušované. Tak sa chcem spýtať, čo spravíte preto, aby ste ochránili základné práva nielen tým, že by sme sa zaoberali právami občanov tretich krajín, ale aj občanov EÚ. Chce, budete menovať tie krajiny, ktoré porušujú tieto práva, aby brali lepšie. Takže otázka je jasná. Ďakujem, nech sa páči. Podobne ako vy. A ja mám rád jazyky. A multilingvalizmus je niečo, čo mi je veľmi drahé, blízke. Ja som mal to veľké šťastie, že som vyrastal vo viacerých európskych krajinách a preto som sa mohol naučiť viacero európskych jazykov. Ja si myslím, že to je fakt bohatstvo, poklad. A bolo by veľmi smutné, keby o 20-30 rokov všetci z nás by hovorili len zlou angličtinou. Nie, pestujme si naše jazyky a naučme sa dobrú angličtinu a majme istotu, že naše deti naučíme hovoriť e, svojim jazykom čo najlepšie. Pritom chcem povedať, že ja viem, že sú problémy s minoritnými jazykmi v celej Európe, v EÚ, ako aj mimo EÚ. A budem spolupracovať alebo pracovať s tými nástrojmi, ktoré už existujú, aby som sa zaoberal situáciou minoritných jazykov a pozrel sa na to, kde my môžeme pomôcť na základe do, E, dohôd právnych textov, ktoré už máme, aby sme chránili minoritné jazyky. Hovorím o Rade Európy, hovorím o Vysokom komisárovi OBSE pre menšiny, hovorím o nástrojoch ako Flensburský ústav, ktorý sa zaoberá minoritnými právami. Čiže máme mnoho vecí, ktoré už existujú. Charta, charta minoritných menšinových jazykov Rady Európy. Ja viem, že je takáto charta, možno to nie je presný názov, Môžem sa, e, chcem sa pozrieť na vnútroštátnu legislatívu, ak nedodržujú tieto práva. Naozaj ma to zaujíma a budem sa tomu venovať, lebo ja viem, aká, aká je úzke prepojenie medzi používaním jazyka a vašou identitou a pocitom súčasti, e, súčasti spoločenstva. Ďakujem, pán Timmermans. A teraz pán Helmer Pán Timmermans, neviem, či si uvedomujete ten veľký hnev v Spojenom kráľovstve a tie pervezné konsekvencie Európskeho dohovoru o základných práv. Máme kriminálnikov, teroristov, vrahov, ktorí nemôžeme deportovať. Veľmi často vychádzajú z práva na rodinný život pri svojej obhajobe, ale tá, tento, toto sa naťahuje až nad mieru únosnosti. Viem tu o, ja, uh, viem tu o jamajskom zločincovi, ktorý e, si spravil tri deti s tromi ženami a umožnilo mu to nebyť deportovaný, lebo má právo na, e, na e, rodinný život. A týmto sa Európsky súdny dvor úplne zdiskreditoval, takže chcem sa spýtať, čo môžete urobiť vy, keď budete potvrdení v svojej funkcii, aby ste tento neporiadok vyčistili a uistili Britov, že ľudia, ktorí ohrozujú našu spoločnosť, môžu byť vrátení do krajiny pôvodu? Nech sa páči. Keď sa pozrieme na tú inšpiráciu, na toho človeka, ktorý vytvoril Radu Európy, toho človeka, ktorý prišiel s európskym dohovorom, tak si myslím, že Winstonovi Churchillovi dlžíme veľa. To je ten, ktorý bol pri zrode tejto myšlienky, ktorý hovorí, že majú byť práva, ktoré sú nad úrovňou národného štátu, práva, ktoré sa vzťahujú priamo na občanov tohto e, národného štátu. A to je vzácný nástroj, naozaj vzácný nástroj pri zabezpečovaní práv všetkých ľudí v celom európskom priestore. A áno, vždy je tam aj tá temná stránka a treba o nej hovoriť. Ja myslím, že existuje určité, že je to pravda, keď britská vláda povie alebo iná vláda povie, vidíme tu nedostatky a treba o tom debatovať. Ja sa myslím, že mu sa musíme snažiť nájsť riešenia, avšak dovolte, aby som aj veľmi jasne povedal, treba byť opatrný pri svojich želaniach. Ak odstránite za e, e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o ľudských právach, tak potom aký príklad to bude pre tie krajiny, kde nedodržiavajú ľudské práva v takej miere ako v Británii? Bola by to pre nich zámienka, aby mohli robiť to isté ako Spojené kráľovstvo, aby mohli povedať, že tieto práva sa nemajú vzťahovať na našich občanov. Takže my máme zodpovednosť, zodpovednosť voči všetkým občanom, všetkým ľuďom, európskom priestore aj mimo neho, aby sme zaručili, že to, čo my robíme na vnútroštátnej úrovni, nebude predstavovať určitú možnosť obmedzenia prístupu k ľudským právam v iných krajinách. Hovorím tu napríklad o Rusku, kde je veľmi ťažké získať prístup k ľudským právam a pritom Rusko spolupracuje s Radou Európy, s Dvorom pre ľudské práva a sú teda situácie, kde akceptuje právne zásady. Takže nebuďme, e, nevylejme e, dieťa s vodou z vaničky, ale samozrejme treba začať túto diskusiu diskusiu aj o nedostatkoch existujúceho systému. Pán Timmermans, od 14. septembra sme do, povedali v liste parlament, holandskom parlamente, že islamský štát nemá nič dočinenia s islamizmom, ale pritom Holandsko e, vyvíja úsilie a E, vieme o Holandianoch, ktorí cestujú do Sýrie ako džihadisti, aby podporili islam. Čo urobíte vy? E, kde sú základy e, islamského štátu? A súhlasíte aj s tým, čo urobilo Holandsko? Súhlasíte s tým, že prílev pristahovalcov s islamským pozadím je studnicom džihadistov? Vieme aj o tom, že napríklad v Nemecku dochádza už k sporom, k bitkám medzi moslemami. Čo spravíte pre ochranu Holandska pred, e, a holandskej spoločnosti pred e, radikálnym islamizmom? Ako mienite ďalej riešiť e, narastajúci prílev pristahovalcov? Ďakujem za vašu otázku. Momentálne vidíme veľký, veľkú bitku pri meste Kobany v Sýrii, pri tureckých hraniciach. Tam vraždia ľudí, IS, Dars, alebo nech sa už akokoľvek volajú. A tí, ktorých vraždia, sú moslimi. Kurdi, moslimi. Je to naozaj nezmysel. Je to šialené, že IS, ten symbol, z nich spraviť symbol islamu. Ak to tak robíte, tým škodíte miliónom ľudí na celom svete. Nemôžete ich dať do jedného kúta z e, eh, IS. Ja ako katolík nechcem byť zodpovedný za to, čo urobila španielská inkvizícia pred niekoľkými storočiami. A to je presne takéto porovnanie, o ktorom ste tu hovorili, alebo na to nesmieme zabúdať. Jediný spôsob, ako môžeme znížiť týchto eh, nebezpečie, nihilistických teroristických organizácií, ako je IS, je, že budeme pevne stáť na našich hodnotách a naše hodnoty stoja na našej judeokresťanskej tradícii a z veľkej miery ich zdieľajú aj e, e svetové spoločenstva. Svetové spoločenstvo moslemov a my sa musíme o toto opierať. To, máme potre- to musíme robiť, keď spoločne budeme vystupovať proti a nesmieme uvažovať v termínoch náboženskej vojny, pretože my sme v situácii, keď dochádza k ohrozeniu našej spoločnosti. Tomu sa musíme postaviť čelom. Musíme rešpektovať diverzitu, rešpektovať náboženskú slobodu a rešpektovať práva tých, ktoré sa stali realitou pre našich európskych občanov a mohli by byť ohrozené. Ďakujem. Ja svoboda. Pán Svoboda. Ďakujem. Pán Timmermans. Chcel by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. Prvá sa týka už spomenúnej medzi inštitucionálnej dohody o lepšej regulácii. Chcem sa opýtať, či by ste boli ochotní začať rokovania už e, tento rok a nie na budúci rok, ako ste uviedli vo svojich písomných odpovediach na to, aby táto dohoda medzi inštitúciami bola aktuálna vzhľadom na prostredie, ktoré vytvára Lisabonská zmluva. Je to podľa nás veľmi naliehavá otázka. Ďalej druhá e, poznámka sa týka de- delegovaných a vykonávacích aktov. Vaša odpoveď eh, príliš neuspokojuje obavy parlamentu, keďže nemáme spoločné kritéria. Ako komisia chce uplatňovať kritéria zmluvy, eh, keď eh, bude predkladať legislatívne návrhy? A taktiež, aké konkrétne kroky okrem nastolenie tejto témy na Rade pre všeobecné záležitosti chcete urobiť, aby sa urobil pokrok v témach, ktoré si vyžadujú prispôsobenie sa. Tak vašej prvej otázke, kde sa pýtate na to, či som ochotný začať rokovanie s parlamentom o medzi medziinstitucionálnej dohode o lepšej eh, regulácii eh, o niečo skôr. Jediný dôvod, prečo som v budúci rok, je, že najskôr novozvolený predseda eh, komisie navrhol, že musíme zhodnotiť, e, aký je stav aktuálnej platnej legislatíve, teda na toto sa budem sústrediť v prvom rade, ale ak si parlament bude želať začať rokovania skôr, budem vám k dispozícii. Povedal by som to takto, súhlasím s vami, že je to naozaj naliehavé a ak parlament si bude želať začať rokovania skôr, budem vám plne k dispozícii. Ďalej, čo sa týka delegovaných a vykonávacích aktov, Vidím kolegu Jolanena a pamätám si, keď sme navrhovali Lisabonskú zmluvu, vtedy sa zdalo veľmi logické, že to takto rozlíšime v článkoch 290 a 291 a na papieri. To ešte stále vyzerá veľmi logicky, ale chápem, že z pohľadu parlamentu rozhodnutie medzi jedným alebo druhým má dopady na úlohu parlamentu. To plne chápem. Teda jediný spôsob, ako komisia môže fungovať a Naopak, ak sa zvolí iná možnosť, tak je to problém na rade, pretože rada by si to bola želala inak. Je to úplne logický konflikt záujmov medzi dvoma inštitúciami. A komisia je niekde v prostriedku. Jediný spôsob, ako sa k tomu komisia môže postaviť, je, že musí konať veľmi racionálne, objektívne v tom, aké kritériá bude dodržiavať. Súd nám v tomto nebol veľmi nápomocný. Povedali asi toľko, že si to máme vyriešiť my sami bez toho, aby som bol nejaký neúctivý k súdu. Isté, že musíme si to vyriešiť my sami, ale podľa mňa základom sú dobré objektívne kritéria na určenie, či sa uplatní eh, forma delegovaných alebo vykonávacích aktov. Ďakujem, pán Silva Pereira. Ďakujem. Vážny pán kandidát na komisára, Chcem sa vás opýtať na inštitucionálne dopady hospodárskej správy a na to, ako hospodárska menová únia bola vytvorená. V písomných odpovediach eh, parlamentu hovoríte veľmi jasne, že paralelné inštitúcie pre eurozónu nie sú potrebné a že množenie inštitúcií by rozhodne nemalo byť e, našou prioritou. Znamená to, že si myslíte, že vytvorenie parlamentu pre eurozónu rozhodne nie je niečo, čo by ste zásadne podporovali? Pán Timmermans, e, áno, presne, takto to vnímam. E, nemám k tomu vlastne nič e, viac čo dodať. Stačí toto ako odpoveď? Dobre, vynikajúco. Ďalej nasleduje pán Ujazdovský. Ďakujem, pán predseda. Mm, chcel by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. Spomenuli ste lepšiu legislatívu. Mohli by ste nám uvieť príklady konkrétnej legislatívy, ktoré by sa mali stiahnuť, pretože e, v súčasnosti v podstate sú v rozpore s rozvojom hospodárskej činnosti, podnikateľskej činnosti v Európe a ďalej po druhé. Občianská iniciatíva, hovorili ste o tom veľmi pozitívne, ale v skutočnosti je to jedna z najvýznamnejších iniciatív. Máme iniciatívu Jeden z nás, e, tá zozbierala viac ako 2 milióny podpisov, týka sa jedného zo základných práv práva na ochranu života, avšak komisia to zamietla. Vyjadrili ste sa, že Európska komisia by nemala prijímať rozhodnutie sucho a že by mala pristupovať s veľkou úctou ku všetkým iniciatívam občanov. Znamená to, že v budúcnosti bude komisia otvorenejšia k prijaťu takýchto iniciatív? Čo sa týka vašej prvej otázky, jeden z najväčších útokov na dôveryhodnosť Európskej únie v posledných rokoch bola v skutočnosti relatívna maličkosť konkrétne ropné nádoby, ale vyvalo to veľmi zvláštny dojem ja nemôžem zaručiť, že už v budúcnosti nebudú podobné iniciatívy ako eh, tieto hrobné nádoby. V každom prípade každý, kto pracuje v Európskom parlamente, v Európskej komisii, každý eh, jeden účastník expertných skupín predsa má dostatok zdravého rozumu, aby som citoval pána Kirkopa, a má veľmi intuitívnu reakciu, že takéto vykladanie európskej legislatívy je úplne nezmyselné. Ja navrhujem bez toho, aby som zachádzal do nejakých podrobností, aby sme zmenili kultúru, ako sa vytvárajú návrhy v štruktúre Európskej komisie a potom prijednávajú v parlamente. A to bude mať obrovské dopady na to, ako organizujeme prácu, taktiež koho oslovíme, aby prispel eh, k našim návrhom, ale bude to mať, eh, dúfajme, obrovské pozitívne vplyvy na európskeho občana. Čo sa týka občianskej iniciatívy, komisia reagovala správne hľadiska veľmi korektne na túto eh, iniciatívu splnila všetky svoje záväzky, ktoré klade zmluva, ale to neznamená, že e, o tom nemôžeme diskutovať na politické úrovni. Myslím, že komisia by mala využívať takéto iniciatívy na to, aby sa začala viesť e, diskusia s tými, ktorí takéto iniciatívy aktivizuje. Taktiež by sa do toho samozrejme mal zapojiť Európsky parlament. Ďakujem pekne, pani Grisbeck. Ďakujem pekne, kandidát na podpredsedu. Vy ste povedali, že ste pragmatik, že chcete byť parlamentom EÚ. EU z očí voči rade. Tiež ste sa zaviazali, že budete využívať všetok potenciál, ktorý je k dispozícii. No a pokiaľ ide o Maďarsko, hovorili ste, že využite všetky články zmluv a všetky dokumenty, pokiaľ ide o základné práva. Dovolte, aby som sa vrátila možno trošku do minulosti, keď ste boli minister zahraničných vecí vo vašej krajine, tak ste v tom čase boli proti sankciám v Rade, pokiaľ ide o Maďarsko, ako to vyzerá teraz. A druhá rýchla otázka. Ja sa teším, že ste povedali, že je potrebné za každým zabezpečiť v každom členskom štáte dodržiavanie základných práv, vyhodnotiť a zaručiť. A to sa dá zaručiť iba v prípade, ak sa komisia podujme vytvoriť spoločné indikátory, aby sa mohlo reagovať systematickejším spôsobom aby sa dal aktivovať aj článok 7. Čiže musia tu byť indikátory, ktoré budú uplatiteľné na všetky krajiny. Takže chcete pripraviť takéto indikátory? Ďakujem pekne, pokiaľ ide teda o chartu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Timmermans. Ďakujem. No, ja si nemyslím, že by existovala krajina, ktorá nikdy nemala problém so základnými právami. Tomuto nikto neunikne. My všetci máme určité skúsenosti s touto oblasťou. Všetci potrebujeme, aby niekto v komisii alebo v Rade Európy alebo v agentúrach, ktoré sa zaoberajú základnými právami, aby niekto zdvihol ten prst a poukázal na veci. A všetci sme terčom takejto kontroly, lebo všetci môžeme podľahnúť. Pokiaľ ide o Maďarsko, ja som vám povedal, respektíve vám, ale vášmu kolegovi, že si myslím, že je potrebné začať s dialogom, spustiť dialog a snažiť sa, ako to robila komisia, riešiť konkrétne konkrétne problémy. A v dvoch prípadoch som bol svedkom toho, že sa komisie podarilo, komisii podarilo vyriešiť tie konkrétne problémy, ktoré v Maďarsku vyvstali. A týmto ale nekončí. A ja som vám povedal a opakujem, že e, využijem všetky prostriedky, ktoré mám k dispozícii. Ak nejaká krajina, členská krajina, nebude ochotná zmeniť svoj prístup alebo e, svoju legislatívu, ktorá je v rozpore e, s európskymi normami, tak v takom prípade budem reagovať. A pokiaľ o indikátory pre členské krajiny, začal by som takýmto kolokviom. Začal by som e, tým, že vypočujem ostatné agentúry, sa tým zaoberajú v Európe lebo si myslím, že naozaj tu máme obrovský inventár skúseností, znalostí, poznatkov, analýz a teda a toto sa často nevyužíva v plnej miere, lebo to komisia alebo parlament vôbec nemajú k dispozícii. Takže prvým krokom by bolo pozrieť sa na to, čo už je k dispozícii, čo už teda existuje takto, aby sme to mali k dispozícii. No a vyvodiť závery je potrebné a potom prísť s konkrétnymi krokmi. Ale poprvé je potrebné zanalizovať e, nástroje, ktoré e, máme a potom doplniť tie, ktoré nám chýbajú. Ďakujem, pán Timmermans. Teraz pán De Jong, nech sa páči. Už sa vás kolega pýtal, že či pri lepšej regulácii budete zohľadňovať aj sociálne aspekty. Odpovedali ste kladne. Keď ide o Grécko, tak tam sa veľmi ľahko hovorí o chudobe a nezamestnanosti, ku ktorej viedli európske politiky. A preto by som sa chcel s vami dohodnúť na dvoch veciach. Po prvé, môžete nám prislúbiť, že pravíme všetko preto, že aby nielen členské štáty, ale aj Únia boli súčasťou pri e, Európskeho sociálneho dohovoru Rady Európy. A druhý záväzok, to súvisí s tým, čo ste už hovorili v Luxemburgu v Euro, v e, Euro, na Európskom súde a síce že európske ciele z programu Európa 2020 boj proti chudobe a nezamestnanosti budú, skuto, budú reálne boty, ktoré budú E, zakotvené v lepšej regulácii, pán Timmermans? Momentálne si počkajme na stanovisko na, e, k Európskemu dohovoru o e, ľudských právach. Ako náhle budeme mať toto stanovisko zo súdu, tak by som prešiel k tomu, aby sa Európska únia stala súčasťou dohovoru. Myslím si, že to je teraz veľmi dôležité. To bude určite môj prvý krok. A to znamená, že aj európske inštitúcie budú potom viazané všetkými zásadami Európskeho dohovoru a myslím si, že aj najvyšší čas, aby sa tak aj stalo. Pokiaľ ide o európsky sociálny dohovor, tak neviem presne teraz odpovedať ešte. Neviem presne, čo znamená uplatňovanie tohto zákona Európskou komisiou. Neviem presne, ako vyzerá právny rámec, ktorý umožňuje takéto uplatňovanie. Chcem ale rád prislúbiť, že sa tým čo najrychlejšie oboznámim a budem analyzovať, do akej miery Únia alebo aspoň komisia sa môžu, môžu držať Európskeho sociálneho dohovoru Rady Európy. Ešte musím E, sa oboznámiť s právnymi dôsledkami. Nie som dostatočne oboznámený. A pokiaľ ide o sociálne ciele Európy 2020, 2020 tie sú predsa súčasťou celého politického programu Junckerovej komisie. To je to, čo musíme pripraviť a čo musíme potom s parlamentom prerokovať. Argentíny. Pani z Argentíny. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pokračovať tej otázke môjho kolegu. To sa týka základných práv a Maďarska. Povedali ste, že musíme vstúpiť do dialogu. Dialóg neškodí, ale myslím si, že Európsky parlament a Európska komisia sú už niekoľko rokov v dialogu s Maďarskom a parlament minulý rok v správe našeho kolegu napísal, že článok 2 je ten základ pre dialog a trialog Komisia, Rada a Parlament a vy ste za holandský kabinet povedali, že to nie je potrebné a že situácia v Maďarsku ešte nedosiahla taký bod, aby sa museli uplatniť sankcie. O dva mesia, o dva me, pred dvomi mesiacmi maďarský pre, e, e, Orbán povedal, že chce neliberálny štát a porovnával to, čo chce s Čínou a s Ruskom. Takže sa vás chcem spýtať, nie ste teraz toho názoru, že tu je systémové ohrozenie a že keď bude, že teraz máme už tú situáciu, kde by mala komisia konať, pretože ide tu aj o to, čo sám navrhujete, a to je rámec právneho štátu. Pán Timmermans, žiaľ Bohu je vypnutý mikrofón, nepočujeme. Ak by som mal reagovať na všetko, čo povie Viktor Orbán, tak by som potreboval na to dni. To určite neurobím. To, čo potrebujeme spraviť, je presne sa pozrieť. To je to, čo som sa naučil z od Maxa van Stula, môjho politického krseho otca, že sa musíme presne pozrieť na zákonné ustanovenia, na správanie štátnych inštitúcií voči občanom a potom musíte preštudovať, do akej miery je to v protiklade s európskymi zákonmi a normami. Ten e, argument, ktorý ste vy povedali, že keď budem podpredsedom komisie, že to hneď spustím. Maďarsko je samozrejme členský štát a musíme s ním viesť dialog. A ja ako minister zahraničných vecí Holandska spolu ostatnými tromi ministrami sme prišli s iniciatívou, že aj v rade by sme mali mať základ na to, aby sme mohli riešiť problémy z oblasti základných ľudských práv v členských štátoch tam boli štyri členské štáty, teda Holandsko a tri ďalšie prišli s takouto iniciatívou. Ako som už povedal, začína to dialogom a ja nebudem váhať, že ak dialog neprinesie výsledky, ktoré si želáme, tak potom prejdeme k opatreniam, ktoré môžu byť konanie pre porušovanie a máme ďalšie možnosti podľa článku 7 zmluvy, ak uvidím, že je to potrebné, tak ja vám môžem povedať, že ja sa nebudem báť použiť tieto ďalšie možnosti. Ak za posledných rokov, 10 rokov ma niečo hnevalo, tak to bola schopnosť Európskej únie byť veľmi tvrdohlava a hovoriť veľa o krajinách, ktorí ešte neboli členmi únie a pritom sme im hovorili a čo majú robiť, ale pokiaľ ide o nás a našu situáciu, tak sme veci nepomenovali jasne a pritom musí komisia ináč vystupovať a používať konkrétne politické nástroje. Ďakujem. Ďakujeme, pán Helmer. Vážny pán Timmermans, neviem, či by ste súhlasili so mnou v tom, že európsky zatýkač spôsobí ťažkosti v oblasti spravodlivosti, pretože narúša základné princípy, ktoré si veľmi cenia britskí občania už celé staročie, napríklad habeus corpus a taktiež e, súd e, s využitím poroty. Ja som bol svetkom toho, keď dvaja e, členovia môjho volebného kursku boli zadržiavaní tri mesiace vo veľmi nepracných podmienkach a v priebehu tohto obdobia nemali k dispozícii dátum súdneho konania, nemali k dispozícii istotu, že ich súdny proces bude pretlmočený a nevedeli vlastne, akým obvineniam čelia. Bolo to v dôsledku e, veľmi minimálnych e, obvinení, ktoré nikdy nemali oprávniť e, toto vydanie spôsobilo to obrovské škody ich osobného života a taktiež kariéry. Toto je jeden príklad. E, v súčasnosti ktorýkoľvek britský občan môže byť e, vyslaný do zahraničia e, na základe rozhodnutia zahraničného súdu bez toho, že mal nejaké záruky, že by boli nejaké kontroly konania zahraničného súdu. Čo urobíte preto, aby sa zastavilo toto nespravodlivé konanie? Ďakujem za vašu druhú otázku. V podstate je to úplne zrkadlovým odrazom vašej prvej otázky, kde ste tvrdili, že Európa poskytuje príliš veľa práv občanom vašej krajiny a teraz tvrdíte, že Európa im nedáva dosť práv. Úprimne povedané, myslím, že európsky zatýkač je veľkým úspechom. Ak naozaj chceme bojovať proti zločinu, v rámci celej EÚ naozaj potrebujeme naliehavo európsky zatýkač. A isté, že potrebujeme aj e, dostatočné právne záruky a dodržiavanie základných práv pre tých, e, ktorí sú zaknutí na základe takéhoto európskeho zatýkača. A ja Isté, že nemôžem posudzovať podrobnosti prípadu, ktorý popisujete z vašho popisu, to znie naozaj hrozne. Ale ja nemôžem eh, vo svojej pozícii posudzovať tento konkrétny prípad. Eh, v každom prípade zdôrazňujem, že vzhľadom na hrozby, ktorým čelíme a vzhľadom na obrovské schopnosti organizovaného zločinu fungovať v globálnom meradle, už nehovoriac o európskom meradle, boj proti zločinu v Európe naozaj zúfalo potrebuje európsky zatýkač. A ja to vnímam ako jeden z obrovských úspechov našej spolupráce v oblasti boja proti zločinu. Pán Le Breton. Monsieur Timmermans. Pán Timmermans, predseda Juncker, vás označila svoju pravú ruku. Vy by ste boli takým superkomisárom, ktorý bude mať právo veta, pokiaľ ide o všetky iniciatívy ostatných komisárov. Je to také povýšenie naozaj nečakané v čase, kedy mnohé národy, vrátane toho francúzského, manifestujú proti Európskej únii. Vašou misiou je, aby ste ubezpečili Európanov. Vy ste diplomátom a predstavte si, že komisii predsedá teraz niekdajší šéf eh, daňového raja. Čiže ako chcete byť eh, tou eh, pravou rukou, ako chcete presvedčiť ľudí, operácia komunikácie, mm, ktorú chcete spustiť, však nikoho neoklame. Ako chcete presvedčiť pravú subsidiaritu, keď EÚ dáva všetky národy pod diktát úspor a ako chcete zlepšiť dožiavanie základných práv, keď e, vás e, skôr zaujíma lobby LGBT než e, milióny ľudí, ktorých vaša politika úspor a oligarchia uvrhla do chudoby. Ďakujem pekne. No, toto je otázka, na ktorú vám predsa len dlžím odpoveď, hoci si myslíte, že to, čo budem robiť v komisii, je zbytočné, že moje aktivity v budúcich 5 rokoch, ak ma teda potvrdíte, budú zbytočné. Napríklad vám odpoviem. Pozrite sa. Keď si predstavím Európu mojich starých rodičov, mojich rodičov, keď sa pozriem na rodiny, kde boli gejovia, ale báli sa výjsť s tým do ulic, priznať sa k tomu a potom ich extrémisti v uliciach mlátili. A keď sa konštitujú teraz, vo väčšine členských krajín EÚ teraz ľudia majú právo vziať si osobu rovnakého pohľavia. Ja v tom vidím výraz kultúry ľudských práv, naozaj par excellence európsku kultúru práv ľudských práv. Je to výsledok francúzskej revolúcie, vychádzajúc z princípov takých krajín, ako je Francúzsko, práva mužov, žien, prejavy, naozaj mocné prejavy e, tých odvážnych ľudí. E, Jean Jaurès, on bol tým, ktorý nám dal túto orientáciu, čiže Francúzsko by na to malo byť hrdé, malo by byť pyšné a nie bojovať proti týmto tendenciám. Je to práve vďaka takým krajinám ako Francúzsko, že sme teraz v takej situácii, v akej sme v Európe, že tu máme základné práva, na ktorých všetko stojí a padá. Takže buďme pyšní, pán poslanec, buďme naozaj pyšní. Herr de Lange. Aber Pani De Lange, nech sa páči. Nog steeds inderdaad no, uh, is dat zo. Um, en ik zal mijn vraag uh, voor eens een keertje in mijn moedertaal stellen. Takže by som položila otázku svojej materčine, ak dovolíte. Často sa hovorí, že tieto hearingy sú vy, e, ovplyvnené stranicko-politickými dohodami. Ja nechcem povedať, že e, vy to budete robiť dobre a že to nesúvisí s vašou politickou rodinou. A súčasne Európe chýba dôvera občanov v EÚ. A túto dôveru získate len tak, ak ukážete, že si naozaj že, ste, e, že si vážite EÚ a že ste e, jej súčasťou a ide o to, aby sa riešili veci, ktoré zaujímajú Európanov, energia a pracovné miesta a nie nejaké detailíky. Vidíme, že na základe vášho šarmu a jazykových znalostí dokážete veľa získať od svojich kolegov, ale ja chcem od vás vedieť, že keď ide o konkrétne veci a tu budú návrhy a poviete, tieto sa nedajú presadiť, alebo nechcete, dokážete svoje veci, ktoré nechceli prijať, presadiť a čo, aby ste mali potom e, na konci piatich rokov povedať, toto je moja bilancia. Ďakujem a veľa úspechov. Moja prvá úloha je postarať sa o to, aby každý komisár mal lepšie lepšiu legislatívnu prácu a aby každý komisár na svojom teréne vedel, že musí lepšie pripravovať legislatívu, tak aby to bolo úspešné. To sa nedokáže dosiahnuť, ak by som ja byl nejakým šerifom komisie, ktorý bude chodiť cez komisiu a nútiť kolegov robiť niečo, čo nechcú. My ako kolegium sa musíme postarať o to, aby sme mali e, nižšiu mieru regulácie, aby sme neregulovali to, čo nie je potrebné, ale aby sme robili len to, čo je potrebné. Štruktúra komisie je teraz naozaj postavená v duchu kolegiálneho riadenia a predseda komisie má právo určiť agendu, program komisie a povedal, že spolu so mnou a s ďalšími podpredsedami komisie bude uvažovať o tom, čo je už zrele na to, aby sa dostalo do programu. A ja sa budem zaoberať tým, že či je tam regulácia potrebná alebo nie. Ak to nebude potrebné, tak sa nebude nič regulovať. A veto to je taká zvláštna vec. Veto nefunguje, keď sa o tom hovorí a keď sa ním vyhráža Veto je niečo, čo musíte ma- mať, ale nikdy to nesmiete zneužívať. U- uvediem vám príklad, ktorý by vám mohol ukázať pozadie. Ja som v Holandsku bol súčasťou dvoch koaličných vlád. Formálne má holandská vláda právomoc príjmať zákony na základe väčšiny hlasov. Mali sme dve koaličné vlády, ale ani raz sme nehlasovali, pretože sme mali kolegiálny spôsob vládnutia a ja si viem predstaviť, že tak, ako je teraz komisia zorganizovaná, nám to umožní, aby tí ľudia, ktorí sú tam, kolegiálnym spôsobom dosiahli to, čo povedal Jean-Claude Juncker v svojoj, svojom vyhlásení o misii pred parlamentom. Leinen. Pekne, pán Leinen. Drahý pán Timmermans, po svojom úvode ste uviedli, že eh, tieto vypočutia sú eh, význou hodinou európskej demokracie a takisto aj eh, vrcholoví kandidáti európskych politických strán boli takouto hodinou pravdy pred voľbami. Žiaľ, oslabili voličov iba krajina, z ktorých pochádzajú. Ako si myslíte, že by sme mohli využiť Ehm, túto možnosť aj pri voľbách v roku 2019, eh, keď sa bude prepracovávať európske volebné právo, či by sa to tam nedalo niekde zakotviť, eh, aby sme to efektívnejšie využili ďalej. Druhá otázka. Parlament má mnoho právomoci, ale nemá právo legislatívnej iniciatívy. Tu má monopol komisia. Hm, chcem sa opýtať, ako v prípade našich legislatívnych eh, iniciatív chcete postupovať. Eh, tvrdí sa, že sa to musí eh, široko prediskutovať. My pritom pri našich iniciatívach dostávame iba oznámenie a tým sa celá vec vybaví. Ako to chcete napraviť? Dá sa mnoho povedať k procesu vrcholných kandidátov vo voľbách. Ja som o tom diskutovala už aj s predsedom Jednu vec však vieme celkom určite, bez týchto vrcholových kandidátov by táto komisia nikdy nebola mohla vzniknúť iba tu v parlamente. Poprvýkrát je tu možnosť toho, aby Európsky parlament s politickými stranami bol schopný určiť, kto bude predsedom komisie. Myslím, že to je naozaj demokratická novinka, ku ktorej teraz došlo. A viete veľmi dobre, pani Leinen, ako sa veci majú, keď sa to už raz stane, už sa to nevráti späť. Aj keď máme isté pochybnosti o demokratických eh, dôsledkoch procesu vrchových kandidátov, nemalo to až také dopady, že by o mnoho viac Európanov išlo k urnám. To nie, ale myslím, že to ovplyvnilo to, ako sa funguje tu na úrovni inštitúcií na toto malo obrovský vplyv. Myslím, že to je dôležité. Či to teraz musí viesť k tomu, že budeme mať európske volebné právo, neviem, či by komisia bola schopná ujať sa iniciatívy v tomto smere. Myslím, že by to možno patrilo alebo prináležalo skôr Európskemu parlamentu alebo možno ešte viac členským státom. Myslím, že aktuálne platná zmluva však v tomto neponúka žiadne možnosti. Článok 225 pýtate sa, ako chce komisia reagovať na návrhy Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Hovoríte, že reakcie sú veľmi krátke. Mm, môžeme sa pozrieť eh, možno na to, či by komisia mohla reagovať, dajme tomu, oznámením tým by sme trošku zvýšili obsahové parametre takéto reakcie. Neviem, či by to bolo možné, ale možno by to celej veci pomohlo. E, ďakujem pekne. Európsky parlament má právo návrhu, čo sa týka volebného práva na úrovni e, Európy, e, takže uvidíme, možno tam budú nejaké možnosti. Ďalej nasleduje pán Škripek. Sedím tu, pán Timmermans. Chcem sa opýtať, niečo v mene mojich voličov um, a kresťanského hnutia. Európska občianská iniciatíva bola zavedená ako nový nástroj na to, aby občania sa mohli zúčastňovať procesu príjmania rozhodnutí na úrovni EÚ. V skutočnosti však vidíme, že to neplatí. A vy ste práve povedali, že Európska komisia veľmi správne zamietla iniciatívu jeden z nás, ale právny základ eh, na základe rozsudku eh, komisia predsa schválila teda prečo komisia zamietla e, túto iniciatívu? Aké kroky chcete prijať, aby sa začala diskusia, ktorú ste pomenovali ako nevyhnutnú? Čo presne chcete urobiť v záujme e, iniciatoru e, občianskej iniciatívy Jeden z nás, pán Timmermans? Povaha Európskej občianskej iniciatívy spočíva v tom, že môže požiadať komisiu predložiť návrh. A Konkrétne iniciatíva, ktorú spomínate, nepožiadala komisiu predložiť návrh v rámci právomoci komisie a preto z formálneho hľadiska komisia musela zareagovať tak, ako zareagovala na túto iniciatívu. Iniciatíva neznamená, že je zlyhaním ako komisia zareagovala tak, ako zareagovala. Podľa mňa je úspech už len to, že sa tak veľa ľudí zjednotilo pre spoločnú vec. Myslím, že ak komisia aj reaguje záporne z formálneho hľadiska, ešte stále je tu možnosť, aby komisia a parlament začali viesť dialog na túto tému s iniciátormi e, daného procesu, danej iniciatívy. Myslím, že by sme túto možnosť mali využívať častejšie v budúcnosti. Ale Opakujem, že Európska občianská iniciatíva, tak ako je to zakotvené v Lisabonskej zmluve, tam sa jasne uvádza, že iniciatíva môže požiadať komisiu, aby predložila návrh, ale musí to byť založené na právnom rámci, v ktorom komisia pracuje. A články zmluvy jasne definujú, kedy komisia môže a kedy nemôže reagovať. Ďalej, pán Gorenc. Áno, ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o externú reprezentáciu eurozóny, pán Timmermans, nevidíte tú potrebu dopracať z takejto situácii, ale hovoríte, že členské štáty sa často nechcú angažovať na tejto ceste. Čiže ako chcete toto zdráhanie nejakým spôsobom e, zrušiť a zabezpečiť externú reprezentáciu eurozóny. A potom poďalšie, nezávislosť Škótska pokiaľ ide teda o to referendum, tak zatiaľ môžete byť um, evazívni, môžete sa vyhýňa, vyhýbať diskusiám o možnosti tých regiónov EÚ, e že by mohli opustiť e, našu úniu. Ale myslím, že by bolo dobre skôr sa zamyslieť nad možnou nezávislosťou takéhoto osamostatnenia. Čiže možno by, ste boli, možno by bolo dobre, keby sme sa nad tým zamýšľali už teraz a nie až v čase, keď takéto niečo bude bezprostredne hroziť. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, pokiaľ ide o to externé zastúpenie medzinárodné eurozóny, áno, to ešte bude istý čas trvať, vzhľadom na to, že mnohé členské krajiny majú euro ako menu a majú svoje vlastné zastúpenie vonok, napríklad v MMF. A tam sú často súčasťou takých blokov s inými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Čiže celý tento systém prepracovať, to bude istú chvíľu trvať. A okrem toho môžeme predpokladať, keď sa systém zmení, napríklad jeden zástupca pre celú eurozónu, no momentálne by to znamenalo na medzinárodnom meradle e, zníženie váhy EÚ aj v rámci Medzinárodného fondu. Takže treba, aby sme boli veľmi obozretní. Čiže ja som znova pragmatikom, zastancom pragmatického prístupu, ale postupne, ako eurozóna bude narastať, a keď tam budú takmer všetky členské štáty EÚ, tak vtedy táto otázka iste vyvstane. A ja viem, že Únia bude musieť na túto otázku potom reagovať. Pokiaľ ide o právo nechom som vystúpiť z EÚ, toto je právo, ktoré je v Lisabonskej zmluve. My nie sme predsa žiadne väzenie, ak nejaká krajina má pocit, že je v jej záujme od z EÚ, tak na to má samozrejme plné právo urobiť to. Ja nemôžem popierať, že všetky členské krajiny majú takéto právo, či sa nám to páči alebo nie. Čiže ešte spokojem EÚ nie je väzenie. Ďakujeme, pán Timmermans, teraz pani Spinelli. Grazie, eh, signor Timmermans. Ďakujem. Pán Timmermans, chcela by som sa vrátiť k otázkam dvoch gréckých kolegov, pretože vaše odpovede podľa mňa neboli primerané. Chápem, že potrebujete čas, aby ste sa zamysleli e, nad e, prístupom k sociálnej charte e, Rady Európy, ale už toho času nie je až tak veľa. Sociálne práva, práva pracujúcich sú ohrozené v mnohých členských štátoch. Teda, iba ak by ste si mysleli, že e, dohody trojky majú pozitívne dopady na Grécko. Pokiaľ ide o e, základné práva, myslím, že je tu istý rozpor medzi vašimi tvrdeniami, síce, že plán trojky vychádzal z legislatívy spoločenstva a medzi tým, čo povedal kandidát Katajnen, a síce, že um, charta právo sa nevzťahuje na takéto memoranda. Ako sa, prosím, chcete dohodnúť medzi sebou? Musím povedať, že keď vidíme meno Spinelli, vždy ma to veľmi inšpiruje. Poznal som Altiera Spinelliho, keď eh, som bol mladý a nikdy na to nezabudnem. Vybudoval Európu a znamenal naozaj veľa v procese budovania Európy. Čo sa týka uplatňovania základných práv, Myslím, že to nie je také zložité v legislatíve EÚ. EU. Európske inštitúcie vo svojom konaní musia dodržiavať práva, ktoré stanovuje zmluva a charta. Nevidíme žiadne alternatívy, ktoré by inštitúcie mali. Pokiaľ ide o Grécko, Som si istý, že sociálne dopady týchto opatrení boli naozaj hrozné. Sme svedkami toho, ako Grécko trpí, ľudia prišli o prácu, naozaj prežívajú len s veľkou ťažkosťou a bez podpory svojich rodín by ani neprežili. V tomto sa zhodneme. Sociálne dopady týchto reforiem boli naozaj hrozné, ale boli nevyhnutné tieto reformy, to nebol eh, len vymysel trojky, len preto, aby poškodili eh, greckých občanov. Boli to reformy, ktoré sa jednoducho museli uskutočniť, pretože Grécko bolo eh, vo veľmi zlej hospodárskej situácii. Bolo to nevyhnutné. A teraz vidíme už pozitívne dopady, pani Durand. Monsieur Timmermans. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Timmermans, dôveryhodnosť Európy u občanov je ťažké znova nastoliť. Som tu. Trošku na seba upozorním vzhľadom na problém Európy odolať lobby. Čiže nemohla by komisia ísť príkladom, nemali byť európske inštitúcie ísť príkladom. Pán Juncker vám v misii komisie dal za úlohu koordinovať prácu komisie, pokiaľ ide o transparentnosť a tam samozrejme spadá aj otázka konfliktu záujmov. Etický kódex zakazuje komisárom zaoberať sa oblastiami, kde majú osobné či rodinné záujmy. Bohužiaľ, deklarácia záujmov sa týka iba priamých osobných záujmov, alebo teda záujmov manžela a manželky. Dve otázky navzájom súvisiace. Po prvé, bolo by dobré zmeniť prílohu tohto etického kódexu, teda aby táto deklarácia obsahovala záujmy rodiny v širšom zmysle, tak ako eh, by to bolo potrebné. A po druhé, chcete, aby Európsky parlament, podobne ako v ostatných demokraciách, bol parlamentom, kde sú skutočné elementy tak, aby sa takéto deklarácie záujmov komisárov mohli naozaj do hĺbky preskúmať. Ďakujem. No, parlament ako taký analýzuje tie vyhlásenia poslancov, deklarácie záujmov, ak sa nemýlim. A je to analýza, ktorá je porovnateľná, myslím si, s e, tou, ktorú robíme aj v komisii. Pokiaľ ide o transparentnosť, aj ja by som chcela, aby jej bolo viac. Chcem ju posilniť ale urobme to spoločne ako inštitúcie. Urobme spoločne určitú analýzu, analýzu praktík v komisii, praktík v parlamente, v rade a uvidíme, ktorá z inštitúcií je na tom najlepšia, aby mohla ostatným hovoriť, že sa majú zlepšiť teraz, v súčasnosti, v tejto chvíli. Ja si myslím, že záujmom ako parlamentovej komisie je to isté, a to, že tu nesmú byť žiadne pochybnosti o osobnej integrite ako poslancov, tak komisárov. A ak sa nám podarí dopracovať k takémuto výsledku, tak som ochotný diskutovať s parlamentom o tej ceste k tomuto výsledku, ale správneho hľadiska zadefinovanie toho, čo znamená rodina, aké meradlo sa tam uplatní. Viete, v členských štátoch sa uplatňujú rôzne postupy, čiže kto je členom ešte rodiny a kto nie. Takže no, nemám žiadnu konkrétnu odpoveď v tejto fáze, ale chcem byť parlamentu partnerom tak, aby sme naozaj preukázali, že obe inštitúcie chcú vytvoriť transparentné prostredie, čo najtransparentnejšie, pokiaľ ide o inštitúcie, tak, aby sme dokázali presvedčiť aj radu, ktorá naozaj musí to oblasti mnohé doháňať, aby urobili to, čo sme my urobili v našich inštitúciách. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Borelli. Ďakujem. Ja mám ešte druhú možnosť, dúfam, že vám to nevadí. Európsky parlament eh, vo svojej legislatívnej činnosti ako spolulegislatívny orgán musí eh, dodržiavať eh, právomoci, ktoré má, ale v mnohých oblastiach má možnosť iba odporúčania. Táto povinnosť nie je vo všetkých prípadoch vhodná, aj keď by to bolo prospešné pre podniky. Ehm, môžete nás ubezpečiť, že tieto akty budú v súlade s želaniami Európskeho parlamentu a že tieto delegované a vykonávacie akty konečne sa budú môcť vyriešiť v procese spolurozhodovania? Ďakujeme. Je zaujímavé ehm, vyhodnotiť analýzu jednotlivých aktov. Mnohé z nich totiž sú ehm, vysoko odborné, nemajú žiadnu politickú alebo finančnú dimenziu, ale sú potrebné pre e, fungovanie komisie. Avšak e, tieto akty majú dopady často na bežných občanov, na podniky a v týchto prípadoch musíme zabezpečiť, že tam bude dostatočný demokratický dohľad nad ich e, uplatniteľnosťou v praxi Musíme tu spolupracovať aj s národnými parlamentmi. Je potrebné podrobne analyzovať tieto akty a zvážiť, ktoré z nich majú také dopady, ktoré bude potrebné overiť na úrovni eh, parlamentu, či už európskeho alebo národného. Toto bude súčasťou procesu medzi inštitucionálnej dohody o lepšej regulácii. Eh, ďakujeme pekne, pán Šoflin. Pán Timmermans Holandská vláda už vyhlásila, že v 54 oblastiach už nebude panovať Európa. Chcem sa opýtať, kde bude tá rozdeľovacia čiara medzi kompetenciami EÚ a členskými štátmi a aký mechanizmus sa bude uplatňovať, aby žiadna eh, z týchto strán neprekročila hranicu a aby obe strany našli eh, vhodné riešenia na problém, čo je v podstate problémom európskej integrácie. Myslím, že to, ako príjmame legislatívu, musíme revidovať. Myslím, že tiež musíme byť dôkladnejší v našich dopadových štúdiách v súvislosti s legislatívou. Myslím, že keď poukážeme na to, aké dopady má legislatíva na malé stredné podniky, na občanov, ak v už úvodnom štádiu budeme poznať dopady, veľmi nám to pomôže v procese rozhodovania tom, či budeme v tomto procese pokračovať alebo nie. Tiež si myslím, že dopadové štúdie musia byť súčasťou celého procesu legislatívy, pretože ako veľmi dobre vieme, v dôsledku Európskeho legislatívneho procesu komisia niekedy navrhne konia a výsledkom procesu eh, je ťava, pretože v rokovaniach eh, na pôde rady, eh, v dôsledku požiadaviek parlamentu a tak ďalej sa veci úplne menia. Teda musíme si byť istí, že keď si objednáme konia, tak naozaj eh, bude dodaný kôň a neťava. Takže dopadové štúdie budú naozaj mimoriadne dôležité tiež. Si myslím, že musíme viac začať do tohto procesu aj ďalšie zúčastnené strany. Nie som si istý, či zaujímavé skupiny, eh, s ktorými tu hovoríme v Bruseli alebo v parlamente alebo v komisii, naozaj eh, skutočne zastupujú názory príslušných zúčastnených stran a úrovni členských štátov. Myslím, že je tu um, do značnej miery a faktor lobovania eh, na všetkých úrovniach v Bruseli. A myslím, že to súvisí aj s tým, že je tu naozaj nevyhnutné zaviesť eh, povinný register lobbystov eh, v Bruseli a to sa potom eh, prejaví aj na procese príjmania legislatívy. Rozhodne to bude veľmi zložitý proces, pretože sa tým veľmi zásadne zmení kultúra, ako pracuje aj parlament, aj komisia. Ďakujeme pekne, pán Moraes. Pán Timmermans. Vaše odpovede, myslím, že odhalujú e, váš postoj. Budete obhajovať hodnoty, e, ktoré si lenujeme, to je e, správne, ale dovolite, chcel by som sa vás opýtať podrobnejšie na tému obhajoby základných práv. Akým komisárom budete, keď Napríklad čelíme hrozbe IS, keď sa hovorí o zadržiavaní osobných údajov, sú tu ďalšie problémy základných práv. To sa netýka len Maďarska, týka sa to aj iných antidiskriminačných zákonov, ktoré neboli transponované do národnej legislatívy, týka sa to aj politiky úspor. Členské štáty jednoducho nie sú ochotné prijímať isté kroky. Budete nepopulárnym komisárom, podpredsedom komisie, ktorý sa nebude zdráhať a bude bojovať za tieto práva aj za cenu toho, že nebude celkom v priazni členským štátom? budete vy takou osobou, ktorá bude obhajovať eh, naše záujmy v ťažkých časoch? Európania v priebehu dejín sa vždy dostávali do ťažkostí a v takej chvíli vždy hľadajú nejakého vinníka. Je to súčasťou jednoducho ľudskej povahy. A v Európe ehm, je obrovská rôznorodosť. Vždy sa nájde niekto, na koho sa dá hodiť vina. Buď sú to Židia, alebo moslimovia, alebo kresťania, alebo gejovia, alebo ženy, alebo Rómovia. Vždy sa nájde nejaký vinník. A výhrou európskej civilizácie je snažiť sa obmedziť takúto reakciu a vytvoriť rámec, v ktorom budeme brániť e, takéto ľudské nízke reakcie, a tak ako sme sa naučili, že nie je správne zabíjať, naučili sme sa, že nie je správne diskriminovať iných, ale v časoch krízy vždy sa to objavuje znovu a znovu a vždy sa nájde niekto, na koho môžeme hodiť vinu za naše ťažkosti. A ak v Európe je niečo dôležité, tak e, je to to, aby sme bojovali proti takýmto reakciám. A ak budem v dôsledku toho nepopulárny, e, tak nech sa páči. Myslím, že ak však nebudeme obhajovať európske hodnoty dnes, tak zajtra už európske spoločenstvo nebude existovať, pretože my sme jednoducho spoločenstvom hodnôt a ak sme posledných 30-40 rokov pôsobili ako spoločenstvo hodnôt, najmä po páde Berlínskeho múru, tak práve v oblasti hodnôt je naša sila. Keby som bol povedal mojim starým rodičom pred 30-40 rokmi, že na prelome storočí budú v Holandsku zákonom povolené manželstva rovnakého pohľavia, tak by zavolali asi sanitku. A v súčasnosti e, pre súčasnú generáciu je neprestaviteľné, aby v Holandsku e, dva ľudia rovnakého pohľavia sa nemohli zosobášiť, ak sa majú radi. E, sú isté hodnoty, ktoré sa jednoducho musia chrániť aj v legislatíve. Ďakujeme pekne, pani McIntyre. Pán Timmermans, sedím tu. Z toho, čo ste dnes povedali, mm, myslím, že ste rovnako presvedčení ako aj ja, že môžeme eh, využiť o mnoho viac európskeho potenciálu, ak zbavíme podniky e, príliš veľkej administratívnej záťaže, ktoré spôsobuje európska legislatíva. Parlament e, neustále podporuje túto agendu. V apríli tohto roka napríklad schválil správu z výboru pre zamestnanosť, e, ktorá pre náš celý rad odporúčaní na vytvorenie presného prostredia pre vytváranie pracovných miest. Táto správa volá tiež potom, aby sa prijali ďalšie kroky na rovni EÚ na zníženie byrokracie. Tiež sme schválili uznesenie o procesa konzultácií v desiatich bodoch, kde vyzývame, aby komisia stanovila cieľ znížiť regulačné bremeno o 30 do roku 2020. Ehm, toto si získalo podporu mnohých podnikateľských organizácií CBI, Business Europe, Európska aliancia Small Business a tak ďalej. Teda vzhľadom na túto dynamiku ste ochotní zaviazať sa k tomu, že zavediete konkrétny cieľ na zníženie celkového administratívneho bremena pre podniky na európskej úrovni? Ako som už povedal, e, som ochotný prijať čokoľvek, všetko, čo bude fungovať v praxi, podporím, ak tento návrh e, bude mať potenciál priniesť výsledky, tak ho podporím, ale dovolil by som si upozorniť, e, že komisári to už robili aj v minulosti a keď oslovíte podniky v Európe, najmä malé stredné podniky, neviem, či budú až také nadšené z výsledkov napriek prísľubom z minulosti, teda musíme sa veľmi pozorne a dôkladne pozrieť na to, aké kroky sa prijali e, doposiaľ. Mm, pretože keď Jean-Claude Juncker ma požiadal ujať sa tejto úlohy, ak ma podporíte, veľmi pozorne túto situáciu zanalizujem. Mm, Mnohí mi e, hovoria, že sme toho už tak veľa urobili, ale potom, keď sa obratím na podniky, tak títo vnímajú úplne inak. Ja sa budem snažiť s vašou pomocou začať tým, že poskytneme konkrétne úľavy podnikom, aby bežný pekár, bežný mesiar, ktokoľvek to poskytuje služby domácnostiam, naozaj pocitil okamžite, že e, to bremeno sa e, zmiernilo. A ešte by som dodal, myslím, že musíme zvýšiť mieru čestnosti na úrovni členských štátov. V tomto smere veľmi, ťaž, veľmi ľahko sa hádže vina na Brusel za toto administratívne mm, zaťaženie, ale často komisia musí predložiť návrh, pretože niekoľko členských štátov o to žiada. Veľmi často si myslíme, že musíme predložiť návrh, pretože niektoré zaujímavé skupiny ho sformulovali a napokon sa ukáže, že tieto zaujímavé skupiny zastupujú sektor, ktorý sa vzoprie, pretože si to vôbec ale Často teda e, je tu nedostatok komunikácie medzi nami a tými, ktorým sa snažíme pomôcť. Pani Wikström. E, ďakujem, pán predseda, ďakujem e, za slovo. Myslím, že sa všetci zhodneme, že európske voľby by sa mali vnímať ako veľká výzva pre nás všetkých upozornenie. Občania žiadajú, aby sme počúvali ich starosti ako podpredsednička výboru Petir, musím upozorniť, že naša, náš výbor každoročne rieši tisíce eh, petícií z celej Európy, ktoré sa týkajú okrem iného aj výkladu európskej legislatívy. Tieto petície eh, sú zlatou baňou, ktorá nám môže poskytnúť informácie priamo z terénu o tom, ako legislatíva, ktorú schvaľujeme tu, naozaj ovplyvňuje eh, životy ľudí a podnikov v celej Európe a tiež nám to môže poskytnúť náhľad na to, ako by sa tieto legislatívne návrhy mohli zlepšiť teda vy ako prvý podpredseda komisie, ktorý bude mať na starosti lepšiu legislatívu, e, chcem sa vás zapýtať e, poprvé, ako chcete zlepšiť spoluprácu medzi našimi dvoma inštitúciami, aby sme čo najefektívnejšie využili potenciál výboru PETI a tiež celkovo petícií od našich občanov a po druhé, čo presne znamená pre vás osobne lepšia e, legislatíva? K vašej prvej otázke. Keď ma pozvete na schôdzu vášho výboru, veľmi rád prídem. Keď chcete, aby som si preskúmal výsledky eh, dopadu alebo reakcie, ktoré vám zašlo, veľmi rád to urobím. A chcete, aby som zareagoval tak všeobecne na to, v akých oblastiach ľudia predkladajú petície, veľmi rád to urobím. Možno nie v individuálnych prípadoch, niekedy sa e, totiž takýto konkrétny prípad opiera e, skôr o právne stanovisko. Ja nie som schopný predniesť takéto stanovisko na verejnosti, ale ak tam budú nejaké všeobecné trendy, veľmi rád sa s nimi oboznámim, pretože nám to môže naozaj pomôcť zlepšiť legislatívu. Tiež budeme vedieť, kde sú skutočné problémy a tiež e, Mm, sa možno presvedčíme o tom, kto je na vine, možno komisia, možno členské štáty. Naozaj si myslím, že to môže byť prospešné pre obe strany. A ešte raz opakujem, veľmi rád budem vašim partnerom, keď ma eh, k tomu prizvete. Pokiaľ ide o význam tohto pojmu pre mňa osobne, ja to vnímam tak, že napríklad pekár nemusí stráviť pol dňa tým, že bude vyplňať rôzne formuláre, Eh, pre tri rôzne inštitúcie a pritom tam ide úplne o to isté, tak aby tento človek eh, mohol pracovať efektívnejšie, aby mohol zamestnať eh, dvoch, troch ľudí. Toto podľa mňa v praxi znamená lepšia regulácia. Ďalej pán Zvievka. Ďakujem pani Čovinčonce, šanovný panie Timmermans. Chciałbym... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Timmermans. Ja by som sa vrátil ešte raz k legislatívnemu procesu, ak dovolíte teda k tým prácám, ktoré budeme vykonávať vy a my spoločne. Ide o to, aby náš systém bol jednoduchší, ale zároveň je potrebné, aby sa držali stále svojich zásad, teda zásady subsidiarity a zásady proporcionality. Hlavne pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ale aj v oblasti životného prostredia a sociálnej politiky. No a toto samozrejme všetko s cieľom neprekračovať naše právomoci ako EÚ a zároveň znižovať byrokratické zaťaženie. No a teraz má konkrétna otázka. Predpokladáte, že komisia spustí nejaký nezávislý monitorovací proces, pokiaľ ide o dodržiavanie princípu subsidiarity? Mal by to byť teda nezávislý systém. Ja si myslím, že pohľad zvonka je, je spolahlivejší ako pohľad zvnútra. Ďakujem. Ďakujem. No, podľa mňa subsidiarita sa dá vykladať rôznym spôsobom. No a najskôr teda musíme objasniť tento pojem, čo to vlastne znamená subsidiarita. Ja si myslím, že môžeme stávať na spolupráci s národnými parlamentami, pokiaľ ide o subsidiaritu a proporcionalitu, pretože to je súčasťou ich každodennej práce. Samozrejme, že sa tam dá ešte mnohé zlepšiť. Ja si myslím, že tí komisári by mali ísť do národných parlamentov, keď e, dôjde k predloženiu oranžovej alebo žltej karty. Mali by tam vystúpiť, e, predstaviť svoj návrh, vyhlásiť, e, prečo je dôležitý. Je dôležité národný feedback získať, mať národnú spätnú väzbu v systéme, zanalýzovať presne, čo teda má dosahovať subsidiarita. No a toto je teda súčasťou práce našej medzinárodnej dohody o lepšej legislatíve. No a nezávislá kontrola subsidiarity, nemyslím si, že toto by nejako prispelo celej veci. Ja si myslím, že potrebujeme väčšiu mieru interakcie medzi národnými parlamentami a národnými parlamentami a vašim parlamentom, pretože v praxi ja som bol zvolený do holandského parlamentu 6 krát a keď ma zvolili prvýkrát, tak sme nemali absolútne žiadny systém, no a teraz už ten systém je dosť teda sofistikovaný, pokiaľ ide o kontrolu sústredatí a proporcionality, ale aby som bol úprimný, niekedy sa to aj zneužíva, pretože ľuďom sa nepáči nejaký návrh, tak to potom zneužívajú. Takže musíme objasniť, že kontrola subsidiarity má za cieľ skontrolovať, či Európa má právomoc v konkrétnej oblasti a nie, že či ten návrh je fajn alebo nie, či sa nám páči alebo nie. Či toto musíme objasniť aj národným parlamentom. Ďakujem. Teraz pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Timmermans. Ja vítam váš dnešný záväzok, pokiaľ ide o základné práva pokiaľ ide o komplementaritu s inými medzinými inštitúciami, ako napríklad Rada Európy a Benátsky výbor, ale možno by sme mohli povedať čosi viac o následovnom. Aké kroky príjmete, aby ste vytočili, že mechanizmus správneho štátu bude mechanizmom aj na krizové situácie, teda že bude možné intervenovať efektívnejším spôsobom v prípade porušenia a že tam bude nejaká možnosť sankcií? ak by došlo k nejakému systematickému porušovaniu princípov demokracie a právneho štátu a že tam bude aj systém kontrol, teda takto, že bude možnosť reagovať, ak systém kontrol občanských štátov zlyhá. A potom poďalšie, bude sa tento mechanizmus uplatňovať na všetky členské štáty transparentným, jednotným a rovnakým spôsobom? Ako toto zaručíte? Nuž je jasné, že keď konaním alebo nekonaním ja alebo komisia, ak nás teda potvrdíte, vytvoríme dojem, že si vyberáme niektoré členské štáty zámerne a iné prehliadame, tak toto naozaj nemôže byť. E, my môžeme naozaj fungovať len keď budeme vnímaní ako presní a objektívni v analýze a nie si povieme, že jedna krajina e, to preháňa, tak všetky svoje prostriedky e, použijeme na ňu a následne sa vykašľame, budeme ich prehliadať. Alebo keď si povieme, že niekto je možno príliš veľký na to, aby sme ho potrestali, tak sa tomu radšej vyhneme. Nie. Takto dôveryhodnosť nezískame, čiže musíme naozaj byť bezchybní, pokiaľ ide o našu nestranickosť, musíme byť presne, pokiaľ ide o našu analýzu a musíme pri všetkom vychádzať e, z presných právnych noriem a štandardov. Môžeme stavať na práci iných organizácií, ako som už povedal, mnoho dobrého odviedli um, viaceré európske organizácie, mimovládne organizácie, agentúra pre základné práva a tak ďalej. Nož ale v konečnom dôsledku nástroje máme k dispozícii. Možnosť spustiť postup pre porušenie existuje. Je tu možnosť využiť článok 7 nie sú to nové postupy, nová legislatíva, ktoré potrebujeme, potrebujeme iba politickú vôľu využívať to, čo už v dispozícii máme. A my, ako Európska únia, budeme posudzovaní v budúcich rokoch podľa toho, či máme tú politickú odvahu žiadať členské štáty, aby dodržali požiadavky alebo štandardy, ktoré si sami stanovili a ktoré ratifikovali v národných parlamentoch. Keď zmluvu podpíšete, keď ste ju ratifikovali, tak sa jej musíte aj držať. Ďakujem pekne. Teraz pani Koraca Bild, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Timmermans, za ten záväzok, ktorý ste nám dnes dali, že chcete zmeniť smerovanie a mnohí európsky občania Európsku komisiu spájajú s byrokraciou nesprávne, čiže naozaj potrebné eh, aby komisia naozaj eh, získala dôveru. Takže aké máte konkrétne plány? Ako chcete zabezpečiť to, že keď členské štáty uplatňujú smernice, tak e, nepridávajú byrokraciu. Gold plating, o tom ste aj vyhovorili. Európska komisia e, chcete e, uplatňovať pravidlo one in, one out Znamená e, vaša nadradenosť väčšiu mieru hierarchie, alebo je to skôr e, politická síla postaviť sa z očí voči členským štátom, aby tieto implementovali správne a v plnej miere našu legislatívu? A potom napríklad verejný prístup k dokumentom, problematická otázka v rade, antidiskriminačná, smernica. Uh, No a vaše nadradenie v komisii bude znamenať to, že horizontálne otázky ako práva žien, transparentnosť, rodová rovnosť, že tieto naozaj budú mainstreamované a že budú súčasťou kultúry komisie. Znamená toto? Nuž, wow. Ja si spomínam na niekdajšieho švedského kolegu, ale nepoviem ktorého. Budeme musieť zmeniť naše fungovanie, ak chceme byť úspešní. Reputácia, ktorú ako EU máme, je, že sme veľmi byrokratickí, že neprinášame výsledky a toto zmeníme iba v prípade, že zmeníme naše fungovanie. A ja by som chcel byť naozaj veľmi transparentný, pokiaľ ide o zmeny nášho fungovania. Chcem medzinárodnú dohodu s týmto parlamentom a s radou, tak aby sme uplatňovali princíp kontroly našich návrhov v celom procese a ja chcem konkrétne výsledky. Ja chcem počuť malé a stredné podniky. Super, veď to funguje. Menšia administratívna záťaž. Konkrétne výsledky. Kým to mať nebudeme, všetko naše úsilie nebude korunované úspechom. A pokiaľ ide o obhajovanie základných práv, viete, toto je vec, ktorá spadá do zodpovednosti každého jedného komisára. Ja mám taký horizontálny, tak horizontálne postavenie a mám možnosť pozhovárať sa s komisármi jednotlivými o ich rezorte, o ich krokoch, či zohľadnili za každým otázky e, základných práv správnym spôsobom a tak ďalej. A takto iste budem postupovať, takto iste komisia bude fungovať. Ja som naozaj bol prekvapený odhodlaním a vôľou kolegov v kolegiu implementovať otázky základných práv, a potom tie horizontálne otázky, práva detí a tie ďalšie spomínali. Ja si myslím, že ak sa nezlepší ochrana našich detí v najbližších rokoch, ak neprídeme s konkrétnymi výsledkami, v oblasti ochrany našich detí, ktoré sú často veľmi zraniteľné v spoločnosti, tak myslím, že urobíme medvediu službu základným právam, ktoré by mali platiť eh, hlavne pre tých najmladších, najmenších v našej spoločnosti. Ďakujem pekne. A teraz pani Fajon, nech sa páči. Ďakujem. Tu sedím, pán Timmermans. Ja by som sa chcela venovať otázkam ľudských práv a imigrácie čo navrhnete, aby sa bezpečili všetci migranti, ktorí prídu do EÚ, alebo už tu sú, budú mať dodržiavané základné ľudské práva bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu, etnický, sociálny pôvod, jazyk, náboženstvo, presvedčenie, sexuálnu orientáciu, postihnutie a tak ďalej. A ako využijete svoju úlohu prvého podpredsedu, aby sa lepšie riešili problémy diskriminácie tých najzraniteľnejších skupín spoločnosti. Hlavne mám teda na mysli Rómov. Ďakujem, pán Timmermans. Ak dovolíte, začal by som vašou druhou otázkou. Pred rokmi, keď som pracoval pre OBZ v oblasti menšinových práv, tak sme spísali správu o situáciu Romov a Sinti v Európskej únii a naozaj ten obraz nebol pozitívny. Kombinácia strašnej diskriminácie, sociálneho vylúčenia, vylúčenia zo vzdelávania a z ďalších e, oblastí spoločenských. Aj to už 20 rokov a keď sa po situáciu teraz, myslím si, že sa toho nezmenilo v prípade Romov veľa v Európe. A ja si myslím, že za to je potrebné veniť celú Európu. Naozaj sme zlyhali na celej čiare. A je to kolektívna zodpovednosť, pretože ich nemôžeme vnímať len ako občanov jednej jedinej krajiny. A ja naozaj sa budem snažiť, aby sme v spolupráci s nímevskými organizáciami pomohli zlepšiť život Rómov v celej Európe. A teraz prebiehajú diskusie o zneužívaní sociálnych systémov v členských štátoch, v iných členských štátoch. Oni sú často terčom kritiky a prísnych opatrení. Práve teda Romovia sú terčom kritiky, ale to preto, lebo nemajú kam ísť. Takže používať ich ako príklad situácie v Európe, naozaj je potrebné ešte toho veľa urobiť, aby sme dospeli do situácie, kedy všetci budú naozaj používať plné práva, pokiaľ ide o ochranu základných práv. Ale je tu jeden prvok a musíme sa na to pozerať naozaj úprimne že je tu e, naozaj také lákanie ilegality. Ilegalita môže byť e, vhodná pre jednotlivcov, lebo je to lepšie ako hľadovať niekde inde, ale táto ilegálnosť znemožňuje či už národným európskym orgánom uplatňovať práva ktoré ľudia majú, čiže musíme bojovať proti ilegalite. A musíme byť kritickejší z očí voči tým podnikateľom, ktorí vedia, že najímajú nelegálnych, ale robia to napriek tomu. Ďakujem pekne. A teraz pán Anžel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán Timmermans, ja som si všetko vypočul, vaše úvodné vystúpenie, vaše odpovede. Viem, že kladiete veľký dôraz na subsidiaritu a úlohu národných parlamentov. No už na úvod chcem povedať niečo k princípu subsidiarity, keďže e, tento je asociovaný s tou najvhodnejšou úrovňou na efektívnosť, či nejde iba o obmedzenie aktivít EÚ ale môže viesť e, k úplnému vyhasnutiu aktivít únie. A vy podľa mňa veľmi často zabúdate na túto poslednú dimenziu, ktorú obsahuje princíp subsidiarity. Subsidiarita, ak bude správne chápaná, môže znamenať aj viac právomocí pre EÚ. A teraz moja otázka. Aké konkrétne kroky zamýšľate prijať, tak aby ste posilnili úlohu národných parlamentov a aké opatrenia plánujete, aby ste zabezpečili, že silnejšia úloha národných parlamentov neohrozí kompetencie Európskeho parlamentu? Pán Timmermans? V prvom rade právomoci EÚ, tie vychádzajú zo zmluvy o EÚ nemôžeme nejako rozšíriť subsidiaritou. Nedá sa to. Ja viem, že je tu takáto tendencia, hlavne e, v inštitúcii, ktorej snaď budem členom, keď ma schválite. Môžeme prísť s návrhmi, ktoré sú pekné, páčilo by sa mi, keby sa to urobilo, ale nie sú potrebné. A ja chcem, aby komisia prichádzala s návrhmi e, v tých oblastiach, ktoré komisia, teda jej predseda, identifikovala ako priority, Čiže robiť veci, ktoré je potrebné urobiť. Čiže ja subsidiaritu vnímam eh, trošku inak. A preto som povedal, že ten výklad subsidiarity môže byť taký aj onaký. V mnohých oblastiach, oblasť energie napríklad, toto je súčasťou zmluvy. Úroveň, európska úroveň je jediná, ktorá priniesie potrebné výsledky do budúcna. Samozrejme, že potrebujeme európske kroky, ale môj princíp subsidiarity pozostáva z toho, že budete konať iba tom prípade na vyššej úrovni, keď táto vyššia úroveň bude jedinou na dosiahnutie cieľov, ktoré ste si stanovili. Toto pre mňa znamená subsidiarita. To znamená, že môžete napríklad prísť s európskym riešením na problém, ktorý sa už nedá riešiť na národnej úrovni. No a k vašej druhej otázke. Ja som vychádzal z toho, možno to zle pochopil, čo ste povedali, ale ja som myslel, že sme prekonali a to bolo, keď začal konvent, tak sa tam hovorilo o konkurencii medzi Národným parlamentom, Európskym národnými parlamentami, Európskym parlamentom. Ja som myslel, že to už sme prekonali, že už teraz tu je naozaj partnerstvo, ktoré neustále silne medzi Európskym parlamentom a tými národnými. Dá sa to ešte ešte zlepšiť, ale ako som sa snažil povedať v úvode, táto Európska únia sa nebude budovať proti vôli členských štátov, ani proti vôli občanov. Čiže je potrebné spolupracovať s danými parlamentami, lebo oni sú vašim partnerom s cieľom priniesť lepšie výsledky pre európskych občanov. Ďakujem pekne. A teraz pani Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Refit v komisii oznámenie hovorí o sociálnej dohode pre kaderníkov ako o súčasti lepšej regulácie. Táto dohoda je vnímaná ako byrokratické bremeno. Je to útok na európsky sociálny dialog, ako aj na základné práva, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť na pracovisku, je to článok 31 charty e, základných práv. Čiže čo urobíte vy ako podpredseda, aby si zabezpečili to, že lepšia regulácia zaručí základné práva, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie na pracovisku a že sociálne dohody budú príjmané do budú brané do úvahy a čo chcete urobiť, aby sa znížilo administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov bez toho, aby sa narušili sociálne štandardy pre spotrebiteľov a zamestnancov. Čiže, aby som to povedala stručne, čo chcete urobiť, aby lepšie neznamenalo žiadne hlavne pokiaľ ide o environmentálne a sociálne štandardy, ktoré sú v hre. Ďakujem. No, lepšia regulácia nie je deregulácia a nemôžeme to robiť na úkor sociálnej a environmentálnej ochrany, to som jasne povedal v úvode. Ale myslím si, že vy ste to celé predbehli, pokiaľ ide o tú iniciatívu týkajúcu sa kaderníkov. Toto iste vzniklo zo sociálneho dialogu na európskej úrovni. Celý tento nápad komisiu požiadali, aby prišla s návrhom ale nemajú členské štáty možnosť zabezpečiť ochranu na pracovisku pre kaderníkov? Je to vec, ktorú musíme riešiť na európskej úrovni? Alebo je to len ďalší príklad toho, kedy ľudia niečo nepresadili na národnej úrovni a teraz dúfajú, že cez Európu sa spustia veci, ktoré na národnej úrovni nešli. Ja si nesom istý, že toto je tá správna cesta. Ja si myslím, že je tu mnoho politického priestoru pre strany v Európskom parlamente povedať áno, toto je cesta, ktorou chceme ísť, na to máte právo. Ale ja, ak budem potvrdený vo funkcii komisára, tak ja budem posudzovať, či kroky na európskej úrovni sú potrebnou reakciou na to, čo je legitímna požiadavka bezpečnosti a zdravia na pracovisku na národnej úrovni. Naozaj to musí robiť Európa? Prečo to neurobia sami členské štáty? Je vnútorný trh s kanadickými službami, ktorý si vyžaduje aktivitu na európskej úrovni? Alebo sa to má riešiť na národnej úrovni? Toto je otázka, ktorá tu vystáva. Ak odpoveď je, ak väčšina dospeje k záveru, že áno, toto sa dá riešiť iba na európskej úrovni, tak iste to nebudem brzdiť. Ja budem naozaj pristúpať tomu prakticky a pragmaticky. Ale myslím si, že tá rôznorodosť kultúr a spôsobov fungovania na národnej úrovni ja by som z toho skôr vodil záver, že toto je vec, ktorú musia riešiť členské štáty sami, veď to sú predsa plne schopné urobiť na národnej úrovni. Ďakujem pekne, pán Timmermans. A teraz pán Jar, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán eh, Timmermans. Mám otázku k charte základných práv, ktorá podľa článku 51 v členských štátoch sa používa pri uplatňovaní unijného práva a základná zmluva získala záväznosť z Lisabonskou zmluvu a preto my dostávame petície, ktoré sa týkajú aj, alebo súvisia s touto chartou, ale väčšina z nich nesplňa kritérium článku 51, takže sú vyhlásené za nepripustné a preto sa nemôže začať konanie proti členským štátom. Mnohí občania považujú článok 51 za veľmi gumový, zle formulovaný a obmedzujúci v ich petičnom práve Aký je váš názor na článok 51 v súvislosti s chartou základných práv? Ako to možno vysvetliť občanov, že ich petičné právo, ktoré majú už niekoľko desaťročí, je obmedzené touto zmluvou a potom k byrokracii? Ako to vyzerá s nezávislou organizáciou, ktorá by naozaj kontrolovala posúdenie vplyvu, teda vytvorením nejakej nezávislej inštitúcie, ktorá by to kontrolovala? Takže k petíciám. Rád by som sa stretol s, s, s predsedom petičného výboru EP, aby som zistil, kde sú tie problémy s článkom 51. Rád by som chcel o tom hovoriť. Ale že pri petičnom práve sú obmedzenia, tak to je aj na vnútroštátnej úrovni. Aj tam sa to deje. A či je to tam jasne alebo nejasne formulované, to neviem. Ale ak sú problémy s článkom 51, tak by som sa rád nechal presvedčiť, že tam máme niečo spraviť. Keď hovoríme o tom, či je nejaký návrh taký, že prinesie tie výsledky, ktoré očakávame, a musíme sa potom postarať o to, aby komisia mala poradenstvo, ktoré je nezávislé a odborné. A preto nám musí byť jasné, že tí ľudia, tí, ktorí nám to poskytujú, sú naozaj aj dostatočne nezávislí alebo dostatočne vzdialení od záujmov a že majú aj dostatok odborných znalostí na to, aby mohli odviesť odbornú prácu nezávislým lovým spôsobom od komisie. Ak je takéto posúdenie a komisia na to reagovala, tak by som sa chcel o to s parlamentom podeliť, aby ste videli, ako sme uvažovali, aby ste mohli povedať, či sme išli správne alebo nesprávne. Myslím, že tým zlepšíme aj našu transparentnosť. Ďakujem, pán Tiermans. A teraz pani Devo. Ďakujem pekne. Pán Timmermans, tu som, po vašej lavici. Tu. Takže vrátila by som sa k otázke subsidiarity. Ďakujem za to, že ste upresnili alebo avizovali e, potrebnosť upresniť tento pojem. Bude to naozaj potrebné, vyplnul to aj z toho, čo tu dnes odznelo. V vašej písomnej odpovedi e, ste hovorili, že chcete zlepšiť situáciu, chcete zlepšiť interakciu s národnými parlamentami. Naša skupina SD je za posilnenie úlohy národných parlamentov, aby sme robili politiku, ktorá bude bližšia občanom, ale zároveň chceme, aby napredovala európsky projekt. Čiže ja sa obávam, na rozdiel od môjho predrečníka, ako chcete teda zabezpečiť, že pencil solidarity nebude slúžiť ako výhovorka na omeškanie alebo blokovanie rozdávacieho procesu v Európskej únii, e, že to nebudú robiť tí, ktorí chcú neúspech európskeho projektu. Ďakujeme, pán Timmermans. Le, le... Áno, to riziko tu je. Je evidentné, vidíme ho v členských štátoch. Ja som sám hovoril, že poznám konkrétne prípady, dokonca aj v mojej krajine, že sa využíva argumentácia toho typu, že sa povie EU nemá právnosť v tejto oblasti a to len preto, lebo sa nikomu nepačí konkrétny návrh, jeho obsah. Čiže je to určité obchádzanie právomoci národnými parlamentami, teda že sa využíva tento princíp subsidiarity. Subsidiarita to znamená, má EÚ právomoc prísť návrhmi v konkrétnej oblasti a my musíme vychádzať zo zmluvy, aby sme to zanalizovali. No a potom samozrejme proporcionalita, či nástroj, ktorý navrhuje EU v danej oblasti, či je to nástroj, ktorý je adekvátny, primeraný na zabezpečenie výsledku, zamýšľaného výsledku. To sú dva prvky analýzy zo strany národných parlamentov. A musíme to objasniť, musíme si to vyjasniť tými parlamentami, lebo ako som povedal veľmi často, je to taká výhovorka na to, aby povedali, nie, nechceme Európsku iniciatívu v tejto oblasti. Kontrola obsahu, právo komisie prísť s návrhmi a právo rady a parlamentu robiť legislatívu. Toto nemôžeme znižovať krokmi, v duchu subsidiarity národných parlamentov. Ak oni chcú kontrolovať to, čo robíme v legislatívnom procese, tak sa musia obrátiť na zastupcov v rade, lebo to sú vlády, to je ich exekutíva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Gresle. Ďakujem za dnešné stretnutie popoludní pokiaľ je kompetencie, takže myslím si, že interný audit bude vo vašom portfóliu a náš výbor pre rozpočet sa pýta, sa znepokojí, ako zabezpečíte nezávislosť interného auditu, vypracovanie vlastného programu, vlastných ťažisk. A druhá otázka je, vytvorí, zriadite aj panel na kontrolu auditu a by ste mohli kontrolovať alebo spolupracovať s komisármi a prevziať si výsledky interného auditu. Budete pravidelne riešiť teda tieto otázky interného auditu? Ako viete, komisia má vynikajúcich pracovníkov. Teraz som sa spoznal s niektorými a naozaj som z toho veľmi prekvapený. Sú tam vynikajúci ľudia, aj títo ľudia na internom audite sú veľmi kvalifikovaní, veľmi dobrí a určite odvedú aj vynikajúcu prácu v budúcnosti. Ja zaručujem úplnú nezávislosť audito, eh, auditu. Ak nebudú mať nezávislosť, nemôže táto interná kontrola fungo, fungovať. Postaram sa aj o to, aby kontrolovali aj viac výstupy, že či to, čo je výstup, zodpoveda tomu, čo od, sme od toho očakávali. Teraz je to asi 40 práce, ale to musí byť viac. Potom z toho máme osoch. Potom dokážeme totiž zlepšiť, výrazne zlepšiť náš spôsob práce. Myslím si, že služba vnútorného auditu potrebuje väčšiu nezávislosť od generálnych riaditeľov musia pr- môcť pracovať nezávisle, aby nedošlo k zasahovaniu do ich úsudku, do výsledkov ich práce, do ich odporúčaní. A existujú odporúčania, tak viete, či sa preberú alebo nepreberú a vy ako Európsky parlament sa môžete potom pozrieť na to, čo komisia s tým spravila. Ja dúfam, že to budete aj ďalej robiť, aby sme sa my mohli zlepšiť a aby ste mali aj lepší prehľad o tom, čo robí komisia. Áno, budem tam predseda a postaram sa o to, aby moji kolegovia v komisii, ktorí zodpovedajú za oblasti, kde audit vyprodukoval odporúčania, aby so mnou tam, na tom pracovali, aby som mal istotu, že odporúčania sa úspešne zrealizujú. Ďakujem a teraz pán Negresku. Dobrý deň, pán Timerman. Európska komisia robí vždy e, posúdenie vplyvu pred vypracovaním návrhu, čiže zmení. Vy ste hovorili o tom, že aj v tomto by sa mali v roku 2014 prijať nové prístupy. Problémom v minulosti bol nedostatok transparentnosti. Ide o to, že kedy sa robili tieto posudky a ako boli nezávislé Mohli by ste nám vysvetliť, čo si vy o tom myslíte, ako chcete zlepšiť proces posudzovania vplyvu a e, väzbu na príjmanie rozhodnutí a ako chcete tento postup oddeliť od zberu údajov a od posudzovania podľa politickej vôle. Ja ako rumunský poslanec musím povedať, že transparentnosť je pri nás veľmi dôležitá, či už ide o Schengen, štrukturálne fondy alebo iné fondy. Ďakujem. Ako viete, posúdenie vplyvu nie je prvým impulzom pre byrokraciu, ktorá chce zlepšiť svet a pristále s lepšími a lepšími návrhmi na dosiahnutie výsledkov pre občanov. Takže tým, že robíme posúdenia vplyvu, tak ja budem venovať pozornosť a politickú pozornosť tomu, aby naše služby vedeli, čo majú robiť a aby urobili tie čo najlepšie posúdenia vplyvu potom sa tento posúdenie posúdi panelom radov pre posudzovanie vplyvov a ja sa postaram o to, aby tí ľudia mali tie zručnosti na to a kvalifikáciu na to, aby to vedeli skutočne odborne posúdiť. Myslím si, že asi polovica z toho, čo sa posudzuje, by sa poslalo späť na prepracovanie. Uh, Takže ja si myslím, že keď budeme robiť lepšie posúdenia vplyvu a dáme im väčšie politické miesto, tak budeme mať lepšie výsledky. A toto chcem stále zopakovať. To, čo robí komisia, je na začiatku. To je začiatok, keď pripravujeme legislatívu. Ale my potrebujeme zlepšiť celý proces legislatívnej tvorby, v prvom čítanie, druhé čítanie, rozhodovanie, čo sa deje v rade, čo sa deje v parlamente. Toto všetko sa musí prekontrolovať z hľadiska posúdenia vplyvu, pretože veľmi často sa stáva to, to čo spôsobuje negatívny vplyv na občanov a podnikov. Sú tie rôzne politické dohody, výsledky lobovania a podobne. Teda to sú tie zmeny, ktoré sa potom dostanú do legislatívy. A niekedy je to dokonca úplná zmena charakteru predpisu. Takže potrebujeme transparentný proces a to, aby všetky tri inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese, mali svoje plné miesto potrebujeme teda, aby to boli v posudzovaní vplyvu nielen rada a komisia, pardon, nielen komisia a parlament, ale aj rada. A teraz, dámy a pani, e, otázky, prepáčte chvíľočku. Pán Timmermans, Máte na túto otázku dve minúty a potom máte ešte, keď chcete, 5 minút na to, aby ste povedali niečo na záver ako zhrnutie. To môžete od odpovedi na otázky potom, keď chcete plynule prejsť k záverečnému zhrnutiu. Pán Timmermans, ja som zblízka videla závažné porušovania ľudských základných práv menšín a komisia bola nezaangažovaná, bola indiferentná, ignorovala to. Mne sa páči, keď komisia hovorí, že sa nevzdá ochrany základných práv, ale keď toto vychádza z objektívnej analýzy, z údajov, ide tu aj o ideologický útlak. Zoberme si napríklad Radu pre spravodlivosť. Podľa jej výsledkov tohto marca hovorí sa o Maďarsku, nezávislosť súdnictva v Maďarsku je, 6 krát, je o 6 bodov väčšia ako ako v minulých rokoch je nad priemerom v EÚ a dôvera v systém spravodlivosti je taká ako vo Francúzsku. Takže to ukazuje, že fakta, objektívna analýza môže dať iný obraz Dokonca aj v prípade Maďarska je to iné, čo sa stále opakuje ako nespravodlivé obvinenia. Ako zaručíte, že všetky členské štáty budú objektívne monitorované a bude sa s nimi rovnako zaobchádzať, aby neplatili dvojaké normy? Budete chrániť tých, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní? Ďakujem. Najväčším nepriateľom presadzovania ľudských práv, základných práv je to, čo by som nazval také o tomto, o tomto. A už som to zažil v posledných rokoch pri debatách s mojim ruským kolegom Lavrovom. Vždy, keby ste povedali niečo o situácii v Rusku, on by povedal, ale o tomto ešte čo a tam kde a tam ako. To je logická reakcia na kritiku, ktorá sa veľmi často vníma ako nespravodlivá. Jediná náprava je to, že nebudete vytvárať situácie, kde naozaj sa zameriavate len na jeden aspekt. Ja si myslím, že jediný spôsob, ako môžeme presadzovať ľudské práva a posilňovať ľudské práva v Európskej únii, je, že budeme úplne nestranní pokiaľ ide o situáciu v členskom štáte, ktorý je kontrolovaný. A musíme sa zaoberať len faktami. Ako som už povedal v prípade Orbána, ak by som mal reagovať na každý jeho politický výrok, tak by som na to potreboval ešte ďalší deň, ďalšie zamestnanie na plný úvezok to, čo musíme urobiť v prípade Maďarska v ďalších prípadoch, je pozrieť sa na tie právne situácie, na podstatu prípadu, sťažnosti občanov, právny vývoj, reálna situácia v spoločnosti, hovoriť so zástupcami mimovládnych organizácií, novinármi a tak získate konkrétny obraz o situácii a nikdy to nemôže byť odpo, o to, že poďte do mojej vlasti tam, ale pozrite sa aj tam za rohom, tam je to horšie. Nie, každú situáciu treba analyzovať podľa toho, aká je len takto sa dá zabrániť kritike použitia dvojitých noriem, ale chcem povedať, budete kritizovaní, že máte dvojité normy vždy, bez ohľadu na to, čo robíte. Ale musíte mať istotu, že tá kritika nie je oprávnená a to môžete preukázať svojimi činmi, keď sa nedostanete do tejto